So, meine sehr verehrten Takže ctené dámy, páni, rád by som začal e, berúc do úvahy pomerne pokročilý čas, tak aby sme dokázali dnes riadne prebrať program schôdze. Nemáme ešte tú želanú prítomnosť poslancov, ale dúfam, že e, ešte ďalší z kolegyň, z kolegov, ďalší z kolegyň, z kolegov sem prídu. Tí, ktorí sú tu, určite sa zaujímajú o to, čo budeme riešiť e, a nebudem teda trestať tých, ktorí budú prichádzať neskôr. E, prejdem teraz k prvému bodu nášho programu. Chcem vám teraz dať do pozornosti ešte jednu vec. Zajtra máme nastavené skoršie hlasovanie o 10. namiesto 10.30 pôvodného. Bod 8. Kolega Geringer požiadala o to, aby sme to riešili aj spolu s témou cloud computingu zajtra po obede. A spravíme to tak, že bezprostredne po správe pána Valdazáreho budeme túto vec riešiť. E, bod 10 to je správa alebo stanovisko kolega Valdazáreho, pokiaľ ide o zavadzajúce reklamy. Aj to budeme mať zajtra o 3. Bod 25 to je diskusia o pozmeňujúcich návrhoch eh, k správe pani Regner, zlepšenie medzinárodného práva súkromného, eh, a legislatíva, ktorá sa vzťahuje k zamestnanosti, to spravíme dnes, preberieme to hneď po bodu, bode 7 a ešte jedna malá korektúra, tá sa týka bodu 30, eh, bod rôzne. Tam budeme musieť rozhodnúť o osobe, ktorá má byť súčasťou panelu v zmysle článku 250, pokiaľ ide o výber tých sudcov, to zajtra hneď po hlasovaní po bode 22, eh, kde je nevyhnutná eh, vysoká početná účasť a eh, kde budeme musieť aj o tejto veci rozhodnúť o tom nominantovi do panelu. Sú ešte z vašej strany nejaké pripomienky? Zdá sa, že to tak nie je. Tým pádom sme schválili program schôdze. Teraz oznámenia predsedajúceho najskôr. Chcem dve poblahoželenia k narodeninám e, členom sekretariatu, ktorí dnes oslavujú narodeniny Ales Kis a pani Angela Kliment. Dúfam, že som to správne vyslovil, alebo pani Klemon. E, takže e, blahoželania aj tu z predsedníckého stola. Všetko najlepšie k narodeninám. Ďalej by som rád oznámil výsledky e, schôdze koordinátorov k stálemu spravodajstvu pre Legal Base Axel Force, subsidiarita kolega Karim, e, sporné otázky pani Lichtenberger, pokiaľ je o komitológiu pán Stojanov, pokiaľ je o kodifikácie pán Šverony a pokiaľ je o delegované akty e, pán Maštalka. Ďalej sme navrhli, aby kolega Sayer e, e, v súvislosti s postupom Omnibus a v zmysle článku 290 zmluvy, aby bol teda spravodajcom a síce bez nejakých bodov. Kolega Rabkaj bude spravodajcom, mal by byť teda spravodajcom pre tému e, follow-on žalob, pokiaľ ide o právo hospodárskej súťaže, kde máme dať stanovisko pre výbor Ekon. Ďalej by som mal poukázať na to, ak to správne vidím, tak zajtra o 12.00 máme e, spoločnú schôdzu s FAM, výborom FAM. A ďalej by som mal e, upozorniť na to, že v súvislosti so štokholmským programom bude, e, budeme mať v júli spoločnú schôdzu s Libe Avko. Po spoločnej schôdzi zajtra s FEM v z miestnosti 4Q1 Jože Vantal. Začíname o tretej. A potom v stredu mal, máme upozorniť na to, že 10. júla e, máme spoločný workshop e, s poslancami národných parlamentov, pokiaľ ide o Common European Sales Law, spoločné kupné právo, tiež 4Q1, 10.30 e, začíname a o 13.00 končíme, takže všetkých vás pozývam. Toľko oznámenia predsedajúceho. Teraz sa dostávam k zápisniciam. Máte pred sebou zápisnice. Ak nebude do konca schôdze predložená žiadna námietka, tak potom zápisnice budú považované za schválené. Dobre, dostávame sa k bodu programu 4. Tu ide o prezentáciu komparatívnej štúdie o surogačnom materstve v členských štátoch EÚ. E, chcem sa spýtať, kto vystúpi, pani Langvič a pán Papadopulo, ak to mám správne poznamenané. tí nás opustia ako spolupracovníci Policy Unit a z tohto miesta sa chcem ešte raz srdečne poďakovať za ich aktivity v predchádzajúcich rokoch. Mali podstatný podiel na tom, aby sme dostávali materiály vychádzajúce z vedeckých poznatkov a z takéto štúdie a ja im srdečne ďakujem za túto ich aktivitu a želám ich vo všetkých tých nových krokoch a nových aktivitách a veľa úspechov a veľa šťastia. Dobre, neviem teraz, kto z vás začne. Pani Lagič, nech sa páči, máte slovo. Nie, nie, bonjour à tous. Donc... Dobrý deň. Veľmi rýchlo by som vám predstavila závery štúdie z porovnávacej štúdie. Porovnávali sme rôznych členov Európskej únie. Čiže je to štúdia, ktorú sme prezentovali, čiže Claire Marzo a Laurence Brune. A keďže nemáme veľa času, tak ja by som hneď prešla k diapozitívom, teda k um, obrázkom, na ktorých vás chcem upozorniť. Tu vidíte mapu tých krajín, ktoré sme študovali, ktoré sme skúmali a kde sme opísali stav, v akom sa legislatíva nachádza. E, vlastne ide tu o súrogačné materstvo. No a v niektorých krajinách, ako vidíte, Eh, majú zákony, ktoré úplne zakazujú eh, surogačné materstvo v iných krajinách, eh, keď je to obchodné surogačné materstvo, čiže platené, nie bezúplatné, vtedy je to zakázané. No ale potom sú tu tie zelené krajiny alebo tie hnedé krajiny a v tých sa práve teraz mení legislatíva alebo už sa zmenila a ktoré majú viac menej pozitívne stanovisko k surogačnému materstvu. A vidíte, že týchto krajín je dnes 6. Prepašte, 5, opravuje sa rešnička. A v štúdii bolo zaujímavé práve to, že sme ukázali, že tá legislatíva mm, sa rôzni. Um, sú tam rozdiely ale v rámci tých krajín, ktoré prijali pozitívne stanovisko k surgačnému materstvu, sú tu vlastne dva typy organizácie. Um, sú krajiny, ktoré sa už od začiatku zaujímajú o celý proces. Ide tu aj o um, lekárskú starostlivosť, prenosť rodičských práv, um, asistované uh, oplodnenie. Čiže oni sa zaujímajú o celý proces ex ante, napríklad Belgicko alebo Grécko. Tu uh, je aj Holandsko, kde uh, zaujalo toto stanovisko. No a potom sú tu druhé krajiny, kde je legislatíva úplne iná a tieto krajiny sa zaujímajú len o transfer e, rodičovských práv vtedy, keď sa e, dieťa zo surrogačného materstva narodilo. A tam patrí napríklad Spojené kráľovstvo. Čiže e, táto mapa vám pomôže predstaviť si, aká rôzna je legislatívna a legislatívne texty a ako sa o to zákony zaujímajú. Ehm, a potom sú aj krajiny, ktoré to zakazujú, alebo tam nie sú špecifické ustanovenia. Práve e, sme videli mapu, ktorá predstavuje rôzne systémy, keď členské štáty chcú povoliť alebo zakázať surrogačné materstvo. Mali by sme rozlišovať dva mechanizmy. Mechanizmus ex ante, čiže mechanizmus, ktorý predchádza narodeniu dieťaťa z gestačného materstva a potom mechanizmus ex post, ktorý e, sa spúšťa až po narodení dieťaťa. Čo sa týka možných e, činností e, z, zo strany EÚ, treba pripomenúť, že povolenie alebo zakázanie týchto úkonov e, z týchto aktov nemôže urobiť EÚ. To každý členský štát a každá ústava sa musí rozhodnúť, či to povolí alebo nie. Videli sme, že tie systémy sú naozaj rôzne, čiže jednotlivé členské štáty sa musia rozhodnúť, čo budú robiť. Takže dnes v tejto situácii si nemôžeme predstaviť, že Európska únia bude konať na tejto úrovni. Ale môžeme si predstaviť, a toto je vlastne náš druhý bod, um, isté hnutie a ja tu mám na mysli mobilitu európskych občanov, ktorí sa obratia na iný členský štát, ktorý povoluje gestačné materstvo a potom sa vrátiť do členského štátu, ktorý to nepovoluje. No a to sa už dá predstaviť. V tomto prípade by sme si mohli predstaviť istú slobodu pohybu a ja e, tu mám na mysli smernicu 2011-24 o um, slobodnom pohybe pacientov. A môžeme tu hovoriť aj o slobode usadiť sa, keď si chce niekto vybrať e, trvalý pobyt. Napríklad Francúz sa rozhodne, e, že pôjde do Grécka, aby využil európsky sociálny systém, aby teda využil mm, súročné materstvo, získal také dieťa a potom sa vrátil do Francúzska. V tomto prípade by sme si mohli predstaviť istú um, legislatívnu činnosť na európskej úrovni. No ale potom by sme sa mali zaujímať o ochranu jednotlivých strán. Uh, čiže e, e, ochranu dieťaťa, ktoré sa má narodiť alebo sa narodil, no potom ochranu rodičov a takisto aj o náhradnú matku. E, ide tu o základné práva a o lekárske štandardy a tu by sa Európska únia mohla zaujímať o túto tému. Napríklad vypracovať zmluvu a tomu by EÚ mohla venovať zvláštnu pozornosť. Len tu nie je taká dobrá a taká veľká e, právna, veľký právny základ. Potom tu máme druhú mapu. My sme sa snažili um, ukázať to, tejto štúdii, čo sa deje ex ante a ex post. Toto nám ukazuje krajiny, ktoré sa pokúšajú zosúľadiť uznanie um, tohto dieťaťa a samozrejme treba byť opatrný, ale je tu istá možnosť prostredníctvom judikatúry všetkých členských štátov uznať dieťaťu e, dvojité, um, dvojitý pôvod. Čiže e, či už to bude e, gestácia alebo gestačné materstvo v rámci Európy alebo za hranicami Európy, tá tendencia je tu jasná, že sa snaží ja hľadať e, riešenia, aby ochraňovali dieťa a uznali jeho štatút, jeho postavenie. Napríklad Rakúsko. To je krajina, kde neexistujú špecifické krajiny eh, ohľadom surogačného materstva. Um, ústavný súd v roku 2011 a 2012 vydal eh, dva uh, eh, rozhodcudky, ktoré uznávajú uh, takýto postup, čiže prepis rodného listu dieťaťa, kde sa dostanú uh, do konky rodičia jeho um, teda jeho ďalší rodičia. No a potom Španielsko. Toto je dokonca um, um, to je dokonca legislatívny text, kde sa hovorí, že treba nájsť uh, rozhodnutie, aby uh, sa e, uzakonil štatút, upravil štatút dieťaťa, ktoré sa narodil za hranicami Európy. Išlo tu o um, Um, pár rovnakého pohľavia. Čiže takáto tendencia tu je, takýto vývoj um, a takáto situácia je v EÚ. No a keď sa pozrieme na judikatúru, tak vidíme, že táto tendencia je e, reálna. Teraz tu vidíme, že nie je úplne samozrejme, že štáty e, súhlasia s tým, e, čo je to surogačné materstvo. Väčšina štátov e, je za to, aby ochraňovalo záujmy dieťaťa a práva dieťaťa prostredníctvom tohto surogačného materstva. Predtým nebolo úplne jasné, že Európa um, našla isté chodničky, aby sa zaujímala o túto otázku. Keď ide o to, aby sa uh, chránili záujmy dieťaťa, tak potom môže nájsť prostriedky, ako konať. Samozrejme, ochraňovať uh, záujmy dieťaťa, čo to znamená? To znamená, že uh, uznáme rodičovský vzťah medzi dieťaťom a rodičmi, ktorí si želajú toto dieťa. To znamená, že e, sa zapíše do matriky e, meno rodičov a e, potom aj miesto, kde sa dieťa narodilo. Čiže a men, meno rodičov, ktoré si želali to dieťa. Opakujem, že Európa môže konať až vtedy, keď e, dôjde k presunu z jedného členského štátu do druhého členského štátu. Ak sa dieťa narodí e, v rovnakom štáte, kde sídli jeho rodič a v rovnakom štáte, kde sídli e, náhradná matka, tak potom EÚ nemusí konať. A to potom štát musí rozhodnúť, ako bude vyzerať ten rodičovský vzťah. No ale keď tam bude ten cezhraničný prvok, tak si môžeme predstaviť, že, pr- že právo Európskej únie sa bude musieť vtedy aplikovať. To sú napríklad otázky e, vzájomného uznávania, uznávania mena dieťaťa, uznania rodičovského vzťahu alebo pomeru a e, otázka národnosti. Je to aj otázka právnych dôsledkov, ktorý, ktoré potom vyplývajú z toho z rodičovstva a z národnosti. No a tu ide aj o zodpovednosť rodičov a o povinnosť starať sa o dieťa. No a potom si môžeme predstaviť, že európske právo sa bude aplikovať vtedy, keď dôjde k tomuto cezhraničnému prvku. Teraz eh, poďme k záverom. Je jasné, že jednotlivé členské štáty e, sú rôzne, tá diverzita je veľká a mm, tieto veci si vyža- sú, spadajú do exkluzívnej kompetencie členských štátov. Čiže tu e, prevláda e, rešpekt a dodržiavanie nad, zvrchovaného princípu členských štátov ale môžeme nájsť istú rovnováhu medzi kompetenciami členských štátov a slobodou pohybu EÚ. A táto sloboda pohybu eh, je v podstate pozitívna aj negatívna integrácia. Ja tu spomínam eh, vlastne pravidlá jednotného trhu. Negatívna integrácia znamená, že obyčajné uznanie eh, voľného pohybu umožní každému, každému občanu, občanovi e, vybrať si to, že vlastne obíde ten systém alebo ten zákaz, ktorý existuje v istom členskom štáte. A pozitívna integrácia môže byť vyložená tak, že EÚ e, si, e, sa bude zaoberať toto otázkou a v podstate nie implicitne dovolí, ale celý proces, ale zaramcuje ho je dôležité prekročiť hranice EÚ, pretože e, tá prax, ktorú sme skúmali, často zachádza za hranice EÚ a tie deti sa často rodia v iných krajinách, často v ďalekých krajinách. Takže, ako som už povedala, sudcovia naozaj sa snažia nájsť riešenie, ako ochraňovať záujmy dieťaťa, čiže stanoviť e, materský aj, rodičo, aj otcovský e, vzťah a prepojenie e, v súlade s tými rodičmi, ktorí chceli toto dieťa, ktoré si ho želali. Čiže my chceme podporovať tento pohyb a môžeme si uh, klásť otázku, či máme podporovať distribúciu rozširovanie uh, tých rozsudkov, ktoré boli vyniesené v prípade gestačného materstva. A je tu stále tá otázka, ako by sa nám lepšie podarilo preniesť tie úkony a E, v rozsudky, ktoré boli vynesené v prospek detí, ktoré chcú žiť v EÚ. Mm, potom dopad medzinárodného práva a práce Hákskej konferencie. Táto otázka um, surogačného materstva prekračuje európske hranice a často počujeme, že sa hovorí o deťoch, ktoré získali ľudia z USA, z Ruska a tieto deti sa vlastne začlenujú do nášho právneho poriadku. A preto by sme potom mali preskúmať celú vec viac a položiť si otázku, ako Európska únia um, sa zúčastňuje na medzinárodnom práve a zvlášť na e, prácach Hákskej konferencie. Mm, samozrejme, naša správa tu končí. My nechceme navrhovať riešenie, ale riešenia, aby ste e, vy mali e, možnosť voľby, možnosť výberu a rozhodli sa, kde môže konať EÚ. Čiže EÚ má tri možnosti. Poprvé, zakázať po druhé zavol, e, povoliť a po tretie vytvoriť legislačný rámec. EÚ môže súčasňovať na výtah medzinárodného práva, aby um, zaramcovala tento mechanizmus surogačného materstva. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto zaujímavé vystúpenia, pokiaľ ide o túto extrémne ťažkú tému. Je to štúdia asi 400 stranová, čiže naozaj veľmi rozsiahla. A myslím si, že neostane tak veľa e, času na otázky. Určite ešte neskôr sa tým budeme zaoberať. Ak teraz e, nevidím žiadnu bezprostrednú otázku a tu teda nevidím, tak sa vám z tohto miesta poďakujem a tento bod môžeme ukončiť. A dostávame sa... A nech sa páči kolega Stojanov, prepáčte, prehľadol som vás. Благодаря no, gospodin господин председател. Ще се постарая, както обикновено, Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa to tak stručne eh, vyjadriť ako zvyčajne. Eh, rád by som sa k jednej veci vyjadril v rámci tejto témy, ako bolo správne poznamenané eh, v rámci tejto prezentácie. Moja krajina, Bulharsko, je jednou z krajín, ktoré mali takú najnovšiu skúsenosť s príjmaním novej legislatívy v oblasti surogačného materstva, náhradného materstva tá správa je veľmi podrobná, veľmi komplexná a takúto správu som už dlho nevidel. Každopádne obsahuje informácie, ktoré nie sú v súlade s realitou. Poprvé, e, veľmi dobre poznám túto tému, pretože i ten právny akt v Bulharsku bol predložený osobou, ktorá je e, zo strany, ktorej ja patrím, do ktorej ja patrím, e, bola to najmladšia poslankyňa v Bulharsku, Jelina Krumová. A naozaj sa veľmi angažovala vo veci schválenia tohto alebo prijatia tohto zákona. A bolo to veľmi odvážne z jej strany, pretože nedostávala podporu ostatných, takže musela pracovať v politickom prostredí, ktoré e, bolo značne dusivé. Sú tam každopádne nepresnosti vo vašej správe, eh, lebo sa tam hovorí o tom, že v Bulharsku existuje vyslovený explicitný zákaz eh, vo vzťahu k surogačnému materstvu, čo nie je pravda. Nie som si úplne 100% istý, ale pokiaľ viem, tak eh, neexistuje zákonom stanovený zákaz takéhoto surogačného materstva. Jednoducho to nie je povolené a z titulu toho imperatívu, ktorý ste tam zvolili, môže plynúť e, dojem, môže to budiť dojem, že je to zakázané. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, tam uvedené, že na konci roku 2012 e, odstúpilo veľa kľúčových zamestnancov a že bulharský parlament e, by sa zaoberal len tými podstatnými vecami. Ale to vôbec nie je pravda. Veci sa mali takto v roku 2012 Bulharská ortodoxná církev prišla s úplne jasným vyhlásením proti, stanoviskom proti takéto legislatíve, proti tomuto aktu a politická strana, ktorej som bol vtedy členom spolu s pani Krumovou, tak tá sa do veľkej miery spoliehala na ortodoxné pozadie, ortodoxnú identitu tejto strany a preto došlo aj k vylúčeniu vlastne pani Krumovej zo strany Ako náhle došlo potom k rozprave ohľadom tohto aktu a počas toho prvého čítania, tak jednoducho to bolo dané bokom. Tá rozpráva bola prerušená a potom to funkčné obdobie skončilo v predchádzajúcom parlamentu bulharskému. Takže takto sa veci majú. Takto to je z pohľadu právneho. Ja som si prečítal tento zákon, túto legislatívu a ako som už povedal, e, naozaj veľmi rešpektujem moju kolegyňu, mladú ženu, ktorá sa pustila do tejto úlohy. No ale úprimne povedané, myslím si, že návrh zákona nebol e, príliš e, dobre vypracovaný, bolo tam veľa medzier. A ak by došlo k jeho schváleniu, ak by došlo k uzakoneniu, tak by to nefungovalo. V rímskej peťke uvádzate že sú tam terminologické problémy. To je pravda. Preto v tom novom právnom akte sú aj terminologické záležitosti, ktoré môžu e, viesť k veľmi nebezpečným situáciám. Z pohľadu európskeho, a tam už ukončím e, moje vystúpenie, sa domnievam, že je to plne v súlade s e, zásadou subsidiarity. To, čo prezentovali eh, rečníčky, expertky, tak eh, to je úplne pravda. Eh, keď máme slobodu pohybu, tak môžeme sa dostať do situácie, kde v rámci istého členského štátu možnosť surogačného materstva je využitá, ale to môže spôsobiť problémy, ako náhle sa rodina rozhodne cestovať späť do domovskej krajiny. Ale myslím si, že to už je, siaha nad rámec zásady subsidiarity a myslím si, že to nie je ani v pôsobnosti Európskej únie, a to by sa malo odvíjať od medzinárodného práva, od Hákskej konferencie, respektíve od istého typu dohovoru, alebo mal by byť prijatý istý dohovor, tak aby sme dokázali e, nastaviť e, ten proces harmonizácie veľmi dlhej. Dobre, ďakujem. Chceli ste na to ešte reagovať? Nech sa páči. Ja by som chcela veľmi rýchlo odpovedať. E, ďakujem za mm, túto pripomienku. Ako ste už možno videli na slajdoch, tam hovoríme, že Bulharsko nie je v systéme, ktorý úplne uh, zakazuje náhradné materstvo. Ale uh, k tomu, čo ste povedali, áno, uh, sloboda pohybu umožňuje prejsť z jednej krajiny k ktorý, ktorá nepovoluje národné materstvo do inej krajiny, by sme hovorili o Hákskej konferencii. A samozrejme, princíp subsidiarity sa tu aplikuje, ale zdá sa mi, že EÚ by sa mohla zaujímať prostredníctvom špecifických ciest ohľadom tejto otázky. Napríklad my sme tu spomínali matriky. Spomínali sa tu uh, matriky tu v EÚ a sú tu otázky, ktoré sú spojené so, so slobodou pohybu, pohybu. A tu e, mám na mysli e, nedávne rozhodnutia Európskeho súdneho dvoru, napríklad Seidvik Wittgenstein. A tam vidíme, že EÚ môže riešiť napríklad otázku e, priezvisk. Dobre, ďakujem. Takže môžeme prejsť týmto, považovať tento bod za skončený. A prešli by sme teraz k bodom 5.6, to je náš malý hearing na tému ochranných známok. Máme tu niekoľko odborníkov, pana Kampinusu, riaditeľa Ohilu, doktora Ernsta z Nemecka, z ministerstva, pani Zuzanu Zefrok, predsedničku Švedského patentového úradu, a mnohých ďalších. Sema, pán Semantero od L'Orealu a podobne. A teraz by som dal slovo pani Wikstromovej a potom by sme začali ten mini hit. Actually, I just... Ja som chcela len povedať, že som veľmi hrdá rada, že sa nám podarilo pozvať toľko z e, dobrých, zaujímavých ľudí na náš výbor dnes a nechcem príliš o tom hovoriť, ale skôr by som dala slovo hneď Antoniovi Kampinosovi, aby povedal, čo si o tom myslí. Takže pán predseda Kampinos, nech sa páči, predseda, e, predseda OHIM. Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci e, Európskeho parlamentu, dámy a páni, požiadali ma ako predsedu OHIMu vyjadriť sa k týmto dvom nariadeniam a smernici, čo predložila komisia e, Rade aj parlamentu a ide o ten balík ochranných známok budem veľmi otvorený, pokiaľ ide o tie hlavné prvky v tomto balíku, tak e, tie vecné prvky, tak vítame tento návrh. Považujeme ich za dobrú rovnováhu, e, aj za perspektívny prístup. A ako schválite, tak by sme mohli mať na ďalších 20 rokov určený tvar systému ochranných známok. Ako komisár Barnier správne povedal, Cieľom je zlepšiť to, čo už dobre funguje. Nechceme mať revolúciu, ktorá by e, bola niečo, čo by, dokáz- čo by sa dokázali stotožniť e, zainteresované strany. Ide totiž o to, že cieľom je mať efektívny systém, ktorý zracionalizuje postupy, procesy a prispôsobí ich internetovému veku. Dnes je akceptovalne, že e, obchodná známka, ochranná známka je zo, e, zobrazená mesiac potom, alebo že mesiac po žiadosti dostane uchádzač, žiadateľ E, oznámenie o prijatí a nie vtedy, keď to podal. A ide naozaj aj o to, že sa týmto zvýši právna predvídateľnosť a máme aj e, súčasne judikatúru, e, judikatúru súdneho dvora o týchto veciach. Navrhované zmeny v CTM sú odrazené aj v smernici, ktorej cieľom je posilniť vzájomnú komplementaritu systémov a posilniť aj e, postavenie Medzinárodného patentového úradu. Po štvrté, ide o to, že je to model spolupráce pre OHIM a členské štáty, ktorý, ktorý by pomohol používateľom. Je to model spolupráce, ktorý vychádza z toho, čo sa teraz robí v rámci kooperačného fondu a konverzných programov členských štátov a používateľov. Hovorí sa tu o tom, že 10 prevádzkového príjmu sa má použiť na preplácanie národných úradov, ktoré poskytujú na vnútroštátnej úrovni služby a nemá to byť jednoducho použité na to, aby sa časť našich peňazí dostala do rúk e, členským štátov. Po piaté, taktiež je tu tento návrh, ktorý hovorí o poplatkoch. Nejde len o zníženie poplatkov, to by sme mohli privítať samozrejme, keď si zoberieme dnešnú krízu, ale ide o to, že je tu radikálna zmena v prístupe. Dneska žiadosť o ochranu známku má tri e, druhy poplatkov pre tri produkty a tisícky produktov sa len zriedkavo dostanú na trh a keď sa navrhuje, aby, znám, aby poplatok žiadosti pokrýva len jednu triedu produktov, tak vidíme, že návrh komisie vysiela správny signál trhu, lebo monopoly by mali byť obmedzené tam, kde sú potrebné, naozaj veľmi potrebné. Chcem povedať, že návrh ide správnym smerom a navrhuje zľavu tým žiadateľom, keď nájdú jeden alebo viac o 65 tisíc výrobkov, ktoré sú vy, e, schválené a preložené do všetkých jazykov a sú v, v databáze, tak e, toto sú len tie niektoré pozitívne prvky. Samozrejme, že ich je viac a vždy je priestor na zlepšenie. A určite inštitúcie EÚ nájdú riešenie, ktoré vytvorí takú štruktúru, že bude na osoch občanom aj priemyslu. Určite ste si všimli, že som hovoril len o e, hmotnoprávnych prvkoch e, balíka, ale pokiaľ ide o inštitučné prúky, tak dúfam, že budete so mnou súhlasiť, že tu by som nedal vyjadrenie k týmto ustanoveniam, ktoré sa týkajú tých, tejto časti pretože ja som predseda OHIMu a nechcem sa vyjadrovať k tomu, ale ide o to, že potrebujeme mať rovnováhu a mohol by vzniknúť potenciálny konflikt záujmov. Chcel by som ale povedať dve pripomienky k metodike. Prvá pripomienka je, že pokiaľ ide o spravovanie, o riadenie, tak sú tu prvky v návrhu komisie, ktoré vychádzajú zo spoločného vyhlásenia parlamentu komisia rady, ktoré hovorí o agentúrach. A taktiež chcem povedať, že sú tu navrhované zmeny, ktoré presahujú toto spoločné vyhlásenie, idú za jeho hranice a napokon by som ešte povedal, pán predseda, že niektoré možnosti zo spoločného vyhlásenia nie sú v tomto návrhu. Druhá pripomienka sa týka toho, že spoločné vyhlásenie obsahuje ustanovenia, ktoré by sa mali v zásade vzťahovať na tých 40 agentúr, kde, a tu používam slova zo spoločného vyhlásenia, kde sú oprávnené špecifické prípady medzi týmito 40 agentúrami je OHIM nielen najväčšou agentúrou z hľadiska rozpočtu a ľudských zdrojov, ale je to jediná agentúra, ktorá poskytuje priamu službu priemyslu, priemyselným kruhom aj samofinancujúca. Neznamená naša veľkosť a druh, že sme ten špecifický prípad, o ktorom hovorí spoločné vyhlásenie, a do akej miery by sa mali naše vlády snažiť a zohľadniť e, to, že e, e, vedenie Ohymu dobre funguje a nemalo by sa niečo opravovať, čo nie, čo nie je ani pokazené. Dámy a páni, teda všetko spolu chcem povedať, že to nie je o, alebo nemalo by to byť o niečom inom, ako je to, čo slúži záujmu vnútorného trhu a priemyslu. Tu nejde teraz o predsedu alebo výkonného riaditeľa a určite by ste ma poctili, keby som bol prvým výkonným e, e, riaditeľom, ktorého mandát je predlžený, ale nejde tu ani o naše meno. Môžete chcieť zmeniť náš názov, ale zmente to potom na niečo, čo bude trvať a niečo, čo nebude znamenať veľké náklady. Tie zmeny, ktoré prinesie tento legislatívny balík, určia e, e, priestor pre práva duševného vlastníctva na niekoľko desiatok rokov vopred a e, e, duševné vlastníctvo je dôležité pre zamestnanosť, rast a tak ďalej. Európske observatórium e, pre porušenie práv duševného vlastníctva sa presunulo na agentúru. Taktiež ste nám dali inú, iné mnohé ďalšie úlohy a sme pripravení robiť toho ešte viac ak by ste nám vy dovolili robiť viac. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem poznamenať, že máte naozaj vynikajúcu agentúru. Pred pár týždňami som si pozrel zoznam všetkých agentúr, je už vyše 40 v Európe, a polovicu z nich som ani nepoznal. Keby polovica z nich zmizla, nikto by si to nevšimol, ale pri vašej agentúre by to bolo niečo iné. To je úplne jasné, sme radi, že vás máme. A teraz pán doktor Ernst. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto mi uľahčuje vstup, pretože a ja sa môžem pridať k tomu, čo ste povedali. Uh, Vážení páni poslanci a poslankyne, ako zástupca Ministerstva spravodlivosti v Nemecku môžem povedať, že som veľmi rád, že vás tu môžem informovať o tom, aký prístup má Nemecko a jeho vláda. My máme záujem na podpore vnútorného trhu a chceme e, uľahčiť podnikanie. Podporujeme preto cieľ ďalšej harmonizácie práva trhu v Európe. Chcem ale na začiatku povedať ešte raz to, čo už tu zaznelo, že systém e, známky spoločenstva a Európsky úrad v Alicante je podľa názoru všetkých zúčastnených niečo, čo sa veľmi dobre osvedčilo. Systém funguje, preto by sme mali hovoriť len o zlepšení v jednotlivých bodoch a nie je potrebná nejaká veľká oprava. Ďalšia dôležitá vec je, aby boli zohľadnené záujmy podnikateľov v Európe, či už ide o vlastníkov e, známok na e, úrovni spoločenstva alebo vnútroštátnej. Tieto záujmy musia byť zohľadnené. A tento rozdiel medzi týmito dvomi druhmi známkami nie je dostatočne jasný v návrhu komisie. To je dôvod, prečo návrhy komisie doteraz boli takmer uh, E, od všetkých členských štátov odmietané. Možno niektorí z vás, dámy a pani, povedia, no áno, členské štáty majú namietky, to poznáme, to je business as usual, ale nie je to tak, dámy a páni. Chcem povedať ešte jednu osobnú pripomienku. Ja pracujem na našom ministerstve spravodlivosti už vyše 20 rokov a pracujem práve v tejto e, oblasti európskej legislatívy, ale takýto takmer jednotný postoj všetkých členských štátov voči návrhu komisie som doteraz nevidel. Netýka sa to len napríklad vlády, ale aj u nás je to na úrovni používateľov, ktorí sú kriticky uh, i keď samozrejme je veľmi atraktívne hovoriť o znižovaní poplatkov, ale všetky ostatné časti návrhu sú vnímané veľmi kriticky. Dámy a páni, chcem tu hovoriť teraz o štyroch nasledujúcich bodov. Známka spoločenstva, ako aj vnútroštátna známka, sú dôležité nástroje na ochranu duševného vlastníctva, najmä pre malé a stredné podniky a to musí byť v nadriadení aj v smernici povedané oveľa jasnejšie ako teraz. To je to e, ťažisko mojeho, mojho slova a budem o tom ešte hovoriť v mojom vyhlásení. Po druhé, tie rôzne kom- návrhy komisie, pokiaľ ide o zníženie poplatkov v postupe komitologickom, ako aj revízia nariadenia o EU známkach a o smernici, s navzájom súvisia a sa, e, musia sa preto riešiť ako jeden balík. Po tretie, Návrh zníženia poplatkov je príťažlivý pre podniky. Väčšina členských štátov ale považuje tento návrh za porušenie predchádzajúcej dohody medzi inštitúciami EÚ. Ale súčasne vidíme, že vzhľadom na to, čo robí aký má rozpočet Európsky úrad pre ochranné známky jeho prebytok, znamená, že tie poplatky sa môžu znížiť, ale to je niečo, o čom treba hovoriť na konci snaženia. Pod, ďalší bod je, poplatky nemôžu byť v rámci delegovaného aktu určené. To je návrh komisie. Po štvrté, ten návrh, aby Európsky úrad fungoval pre, ako agentúra, je niečo, čo nepodporujeme najmä sme nie za to, aby sa prebytok rozpočtu um, tohto úradu dostal do všeobecného rozpočtu komisie. Ten prebytok nie je preto, že by boli veľmi dotovaní, ale sú to um, prebytky s poplatkov používateľov a preto musia byť použité na účely ochrany duševného vlastníctva. A ešte by som sa chcel vrátiť tomu najdôležitejšiemu bodu, a to je význam známky spoločenstva a vnútroštátnej známky pre malé a stredné podniky. Keď prihlásíte známku spoločenstva, tak veľké podniky práve týmto získajú prístup na e, európsky trh a táto známka predstavuje ochranný nástroj, ktorý je nenahraditeľný v Európe. Aj pre malé, aj stredné podniky je pri celoeurópskej e, činnosti použitie známky spoločenstva zmysluplné, ale pre čisto vnútroštátne podniky je prihlásenie takejto známky e, niečo, čo je neprimerané, nepomerné pretože takáto známka znamená nielen práva, ale aj povinnosti E, známka spoločenstva si vyžaduje po svojom prihlásení aj udržiavanie primeraného právneho stavu v celej únii, inak je ochrana stratená. Malé a stredné podniky ale veľmi často pracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a preto nedokážu plniť túto požiadavku. Pri zapísaní známky spoločenstva strácajú tieto podniky potom svoju ochranu E, ktorá sa týka využívania. A pri malých a stredných podnikoch by to mohlo viesť veľkým e, finančným újmam a dokonca aj k strate konkurencieschopnosti. A podľa nás toto treba zmeniť, tomu treba zabrániť. Malé a stredné podniky sú najdôležitejšou e, súčasťou našich ekonomík. Musia byť chránené, nie ohrozované. Čo z toho vyplýva? že práve malé a stredné podniky musia mať možnosť ďalej e, cenovo výhodne a príťažlivo využívať prihlásenie vnútroštátnej ochrannej známky. Dámy a páni, zástupcovia komisie teraz pravdepodobne povedia, že kde je tu vlastne ten problém? Tie návrhy komisie vychádzajú predsa z toho, že aj naďalej bude existovať právny inštitút vnútroštátnej ochrannej známky. Ale žiaľ, to je neúplná výpoveď Mnohé jednotlivé návrhy sú nasmerované tak, že aj pri prihlásení jednej čisto vnútroštátnej ochrannej známky bude potrebná, sa má dosiahnuť úplná harmonizácia vnútorného trhu. Hovorím tu najmä o návrhu k článku 4 smernice. Podľa toho v budúcnosti aj pri prihlasovaní vnútroštátnej marky treba preverovať, či v EÚ a v členských štátoch EÚ existujú prekažky na zápis a to nie je len nesystematické správneho hľadiska, ale pre prihlasovateľa aj národné vnútroštátne úrady to pri, e, znamená ďalšie náklady. Z môjho pohľadu je teda zrejme, že v tejto súvislosti mnohé z návrhov smernice o známk, ochranných známkach treba prepracovať. Chcem poukázať len na články 4, 5 a 10 teraz. Viac môžem povedať potom ešte v diskusii. Dámy a páni poslankyne a poslanci, hovoril som o niektorých bodoch, ktoré považujem za kritické a sú to obavy, ktoré zdieľajú mnohé členské štáty. Napriek tomu sme ale veľmi pripravení konštruktívne a pozitívne spolupracovať na zmysluplnom ďalšom vývoji systému, aby sme vytvorili ešte lepšie fungujúci európsky vnútorný trh. To je náš cieľ a veľmi sa teším, že tento návrh budeme môcť ďalej rozvíjať v konštruktívnom a dobrom dialogu s vami. Chcem sa ešte raz preto poďakovať za pozvanie na toto vypočutie a bol by som veľmi rád, keby tento deň nebol koniec, ale začiatok veľmi plodnej výmeny názorov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor Ernst. A teraz pani Zuzana. So, thank you very much. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, som poctená, že tu dnes môžem byť a chcem vyjadriť e, vďaku Európskemu parlamentu a osobitne Cecilie Wikström za to, že ma pozvala na toto vypočutie. Skôr ako začnem, dovolte mi zdôrazniť, že som tu dnes v pozícii regionálnej riaditeľky Švedského patentového registračného úradu TRV a tie názory a postoje, ktoré predstavím, tak nemajú byť vnímané ako oficiálne švedské stanovisko, pokiaľ ide o návrh revidovaného nariadenia o ochrannej známke komunity a teda smernice. Ako dôležitá, dôležitá zainteresovaná strana a bývalý užívateľ eh, systému ochrany známky EÚ, toto nariadenie a smernica o ochrane známke potrebuje skutočne revíziu istú. Vo všeobecnosti takáto revízia by mala byť v súlade so zisteniami Inštitútu Maxa Planka vo svojej správe z roku 2011. Eh, prečo? Nuž, eh, tak ako to vnímam ja, to, čo potrebujeme, je doladenie a prispôsobenie na stále sa meniace prostredie a nie, ako to navrhla komisia, e, veľkú rekonštrukciu alebo veľké prerobenie. Nie je tu potreba e, opravať veci, ktoré nie sú pokazené. A definitívne sa nemusíme ponáhľať pri zmene systému. Systém funguje a funguje veľmi dobre. Ak sa rozhodneme pre zmenu, tak by sme mali dať dostatok času na to, aby sme dokázali vykonať komplexnú analýzu všetkých častí návrhu pred tým, ako pôjdeme vpred. Avšak e, tak návrh komisie, ako aj e, pracovný plán sa odchyľujú od týchto dvoch e, dôležitých pravidiel. Keď sa oboznámujeme s návrhom, tak nadobudame dojem, že komisia dala väčšiu váhu politickým záležitostiam v porovnaní so záujmami a so záujmami veľkej väčšiny užívateľov systému ochrany známky európskeho a to znamená, užívateľe by mali prísť pred tými národnými úradmi, pred národnými úradmi. Užívateľmi sú malé a stredné podniky zväčša. A ak príde k schváleniu návrhu v tejto podobe, tak sa obávam, že to bude e, na škodu pre túto kategóriu užívateľov. E, dámy a páni, v súlade s týmto by som teraz e, prezentoval niektoré kritické poznámky z pohľadu nastavenia tej štúdie Maxa Planka E, napriek tomu, že viac ako 75 užívateľov ešte stále registruje svoje ochranné známky na národných patentových úradoch, konzultácie e, takmer výlučne prebehli s užívateľmi a organizáciami, ktoré e, boli aktívne pred OHIM. Nakoľko tieto dva systémy sú prepojené nádoby, zmena v jednom systéme by zmenila rovnováhu a spôsobila účinky isté aj v druhom systéme. Avšak z pohľadu toho uvedeného treba zdôrazniť, že analýza, ktorú vykonal Inštitút Maxa Plancka, v konečnom dôsledku bola komplexná a návrh, ktorý tam bol prezentovaný, bol v rovnováhe a bol v súlade s týmito zisteniami. Vo svetle tohto poznatku je udivujúce, že komisia sa rozhodla odkloniť od tých odporúčaní spôsobom, ktorý povedie k zmene rovnováhy, radikálnej zmene, tak eh, medzi vlastníkmi práv v tých jednotlivých systémoch, ako aj medzi národnými úradmi a ohymom človek by predpokladal, že takýto ďalekoslahlý návrh bude sprevádzaný aj dôslednou, dôsledným hodnotením vplyvu a presvedčivými argumentmi. Treba však spolutovaním konštatovať, že tá analýza, ktorú prezentuje komisia, je predpojetá, je nekompletná a zdá sa, že je nastavená pre promo účely. Registrovaná ochrana známka dáva držiteľovi výlučné právo používať túto ochranu známku a zabraniť ostatným používať metúco podobné ochranné známky. E, nakoľko toto je výnimka od všeobecného pravidla v e, slobody pohybu tovarov a služieb, takéto výlučné právo by e, nemalo byť jednoducho získateľné a malo by byť dodržiavané len v prípadoch, kde je to odvodniteľné z pre komerčné účely. Výlučné právo, ktoré pokrýva 28 území, je mocným nástrojom pre mocného držiteľa. Menej mocné podniky, ako sú malé a stredné podniky, musia mať alternatívy, ktoré im umožnia e, šiť na mieru ich e, portfólio duševného vlastníctva a získať silu istú predtým, ako vstúpia na celoeurópsky trh, e, kde je aj potenciálne väčšie riziko pre vznikajúce konflikty. Preto nedá sa vychádzať len z predpokladu, že hospodárstvo Európskej únie by malo prospech zo systému, kde úroveň poplatkov za CTM žiadosti bude E, regulovaný len aktuálnou situáciou finančnou úradu OHIM. Okrem toho, e, prebytok OHIM by nemal byť e, prenesený na orgány Európskej únie, ale mal by byť ponechaný v rámci systému duševného vlastníctva CTM, ktoré vzniká či už z exofíciu alebo po predložení žiadosti na úrovni z jedného z členských štátov, nevinutne z neho plynú náklady pre konkrétny členský štát tá myšlienka, ktorá sa skrývala za dohodou z roku 2010, tak ako to bolo zapracované aj do návrhu Maxa Planka, je, že distribúcia 50% toho obnoviteľného poplatku CTM by automaticky reflektovala takéto náklady. Návrh komisie, pokiaľ ide o distribúciu odmeňovania v súvislosti s participáciou v projektoch kooperácie, neplní tento účel a deleguje veľa právomocí na komisiu, pokiaľ ide o návrhy budúcich zmien v programov spolupráce. Nie je tu žiadna záruka, že ten rozsah a objem budú zachované e, na významnej úrovni. Podľa mňa je úplne jasné, že komisia nesplnila svoju úlohu vytvorenia právneho základu pre distribúciu poplatkov na obnovenie v súlade s so dohodou z roku 2010. Záverom e, chcem vyjadriť pochybnosti, pokiaľ ide o vhodnosť e, veľmi ďaleko siahlých delegovaných aktov. Európsky systém ochrany známok je veľmi dôležitý, ak nie je dokonca kritický z pohľadu prežitia európskych spoločností a preto aj Európy, či už teda malých alebo veľkých podnikov. V takejto delikátnej hospodárskej situácii v Únii a vrátane teda členských štátov pochybujem, že je tu priestor na schvalovanie ďaleko siahlých návrhov, iba že by boli eh, podoprené eh, dobrými, kvalitnými a kredibilnými hodnoteniami vplyvu. Preto chcem apelovať na Európsky parlament, aby si vypočuli kritiku, ktorú e, vyjadrujú zainteresované strany v rámci tohto procesu a aby potom prijal parlament patričné kroky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Franklin z IM. Nech sa páči. Thank you, ladies and gentlemen. E, ďakujem, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie vystúpiť dnes pred vami. Ja som predsedničkou výboru pre ochranné známky AIM, e, to je Európska asociácia značiek obchodných. Asi 1800 spoločností v rôznej veľkosti je tam zastúpených. Sú to lokálne, malé a stredné podniky, aj národné asociácie v rámci tých jednotlivých krajín a vrátanie nadnárodných spoločností. Sú to výrobcovia každodenných spotrebiteľských produktov, takže ich ochranné známky sú podstatné z pohľadu toho, aby vedeli spotrebitelia, čo kupujú, kto to vyrobil a že môžu veriť vlastne kvalitu toho produktu. E, predtým, ako dnes som vystúpila, som bola v kontakte s viacerými spotrebiteľskými organizáciami, organizáciami na ochranu spotrebiteľa, aby som sa ubezpečila, že tie moje postrehy zdieľajú. Inovácie, rast a tvorba pracovných miest sa spoliehajú na ochranu duševného eh, vlastníctva dátane ochranných známok. A spoločnosti prichádzajú s novými obchodnými značkami, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť, zvyšujú možnosť voľby spotrebiteľov a zlepšujú životy. Preto je veľmi dôležité, aby európsky systém ochranných známok dobre fungoval, aby podporoval rozvoj podnikania. Systém ochrany známky spoločenstva sa ukázal ako veľmi úspešný a všetci užívateľia vyjadrili širokú podporu návrhom ako dobrý krok k poskytnutiu ďalšej harmonizácie pre legislatívu a pre postupy a zabezpečeniu, aby ten systém ochranných známok tak na národnej ako európskej úrovni bol vhodný na plnenie toho účelu stanoveného aj do budúcnosti. Všetky spoločnosti, či ide o nadnárodné spoločnosti alebo malé a stredné podniky, potrebujú istotu, jasnosť, aktuálnosť aj účinnosť eh, bez eh, nejakých zbytočných eh, byrokratických prekážok. Potrebujú nákladovo efektívne prostriedky, ako schvalovať, potvrdzovať a obnovovať ich ochranné známky. Pre podniky, ktoré fungujú na celoeurópskom trhu, je nevyhnutné, aby mali efektívny spôsob ochrany ochranných známok. Národné systémy musia splňať potreby podnikov, ktoré sa sústredia na podnikanie v národnom meradle, alebo ktoré sa snažia zachovať e, svoju ochrannú známku. Všetky podniky musia mať možnosť registrovať svoju ochrannú známku na úrovni EÚ, respektíve na národnej úrovni, v závislosti od potrieb ich jednotlivých e, podnikateľských zámerov. Je teda v záujme užívateľov zabezpečiť, aby e, tie, a teda aj OHIMu, aby fungovali tie národné európske systémy efektívne pokiaľ ide o fungovanie tých národných orgánov patentových a teda ochrany, tak to je situácia, z ktorej ťažia všetci. Mali by sme tú synergiu podporiť a mali by sme zabezpečiť, aby OHIM ako aj národné orgány reagovali na podnikateľské potreby užívateľov. Užívateľia potvrdzujú potrebu dobrého a transparentného riadenia tohto systému ochranných známok s jasnými rozpočtovými pravidlami peniaze, ktoré platia vlastníci ochranných známok na účely ochrany týchto známok, by mal byť používané len na tento účel. A všetky tie e, veci by sa mali diať na prospech užívateľa, tak aby tá kvalita ochranných známok zostala vysoká. E, návrh komisie, pokiaľ ide o zvýšenú spoluprácu medzi ohým a národnými agentúrami alebo orgánmi, tak to podporujeme aj formou grantov a predpokladáme, že tieto projekty e, budú dobre stanovené v rámci tých finančných kontrol, tak aby sme zabezpečili, že e, to povedie k výraznému zlepšeniu. Akumulácia rozpočtových prebytkov by tomu by sme sa mali vyhnúť a kde bude možné, mali by sme zabezpečiť rovnovážny rozpočet, e, mali by sme uvažovať nad znížením tých poplatkov za obnovu patentu. E, samozrejme potom pochopíme, že užívateľia sú proti prevedeniu prebytkov na akýkoľvek iný rozpočet, pretože to nepovedie k rozšíreniu a posilneniu systému patentov observatórium dodatočná funkcia OHIME, to by malo byť podporené za prípadu, že bude jasné, že prioritou OHIMu bude a naďalej zostane tá kľúčová pôsobnosť a tým je žiadanie, registrácia a obnovenie ochranných známok, pričom ostatné úlohy budú len doplnkové. V súčasnosti sú tu dôležité rozdiely medzi systémami ochrany známok na úrovni národných e, úradov. Napríklad úrady v niektorých členských štátoch poskytujú preskúmanie ex officio, pokiaľ ide o tie predchádzajúce práva, pričom iné nerobia. A to zrušenie nie je možné pred národnými orgán, úradmi niektorých členských štátov, je to možné len pred súdom iných e, štátov. Užívateľia zvítajú zvyšujúcu sa harmonizáciu, tak aby mali väčšiu mieru istoty a aby mali konzistentné očakávania, pokiaľ ide o to, ako fungujú tie systémy, s ktorými sa stretávajú. Návrhy sú nápomocné pri prechode na konzistentný a spoločný prístup, ale užívateľe samozrejme pochopia, že potrvá istý čas, skôr ako je možné pristúpiť k potrebným zmenám na realizáciu systému. Užívateľské organizácie preskúmali podrobne všetky tieto návrhy a každá z týchto tých združení, každé združení, združení predložilo vlastnú analýzu, kde sú poukázané niektoré obavy, alebo prípady, kde znenie návrhu si vyžaduje isté pozmenenie alebo doplnenie, tak aby sme sa vyhli zlému výkladu. E, ne, nebudem sa tváriť, že hovorím za všetkých užívateľov a preto vás nabádam, aby ste si prečítali, oboznámili sa s ich e, dokumentami alebo ich oslovili, pokiaľ to bude možné, aby sme sa ubezpečili, že systém ochrany známok bude fungovať dobre pre všetkých. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. A teraz pán Jose Montero. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani Wikstromovej, vážne dámy, vážne páni, členové parlamentu. E, ja sa uh, budem sústrediť na tri body. Prvý sa týka uh, činnosti proti fašovaným výrobkom, ďalej záruky proti odmietnutiu a tretie E, práva potvrdení, e, potvrdení e, z registrácií. Čo sa týka prvej témy, činnosti proti fašovaným výrobkom a takým, ktorí prekračujú legislatívne ustanovenia. Keď my podporujeme vlastníkom práv a prvý bod, tam by sme mali predchádzať dovozu falšovaným eh, výrobkom a eh, tak, po, eh, obchod s takýmito výrobkami a malé, predávané malé množstva sa stávajú bežnou situáciou. A takisto podporujeme novú, nové pravidlo konania proti dovozu e, falšo, falšovaných výrobkov a e, jednotlivých dielov, napríklad e, čo týka značiek, obalov a tak ďalej. Čo sa týka tranzitných tovarov, je faktom, že v praxi títo ľudia zneužívajú štatút a, a dostávajú sa na európsky trh. Vieme, že Nemecku Taliansku a v iných e, krajinách e, sa e, dochádza k takýmto situáciám. A takáto prax musí byť riešená v novej legislatíve preto, aby sme právne upravili tento obchod. Preto by e, sme mali mať možnosť e, postaviť sa proti takémuto tranzitu, aj keď tovar nie je otvorene, teda nemá, nemá byť predávaný na trhu EÚ. Tento návrh je životne dôležitý ako aj nariadenie e, pre clá, pretože toto prenáša právomoc od colných úradov iba že by tento tovar by bol potom namierený na európsky trh. Celý systém fungoval dobre už e, dlho a e, niektoré členské štáty ako Francúzsko zverejnili štatistiky, potvrdili, že zhábanie falšovaných výrobkov sa zvýšilo o 40 minulý rok. Um, toto je dobrá správa pre spotrebiteľov aj e, podniky. E, z rôznych dôvodov podporujeme navrhované rozhodnutie, e, pretože je v súlade s európskymi záväzkami bojovať proti sfalšovanými výrobkami a s výrobkami, ktoré porušuje duševné vlastníctvo. Preto podporujeme len pra legálny obchod. A druhý bod je absolútne záruky pre odmietnutie. Ehm, fungovanie obchodných značiek nie je rovnaké ako fungovanie CTM. My podporujeme, aby eh, toto bolo eh, zhodnotené pri skúmaní týchto grantov ako dôsledok ehm, komunitárneho charakteru CTM. My e, nepodporujeme to, e, aby sa zohľadňovali e, len jednotlivé obchodné značky. A tento návrh je distropočný a nebude zrejme fungovať národné úrady sa dostanú do takej pozície, že budú e, musieť rozhodnúť o registrácii vo všetkých členských štátoch. Okrem toho by, e, je, by to bolo nepotrebné pre súkromné podnikateľstvo, lebo potom by tá značka nebola e, rozoznateľná v inom členskom štáte. A potom uh, musíme zohľadiť aj profesionálne kruhy, pretože spotrebitelia uh, by s týmto nesúhlasili a takisto by sa tým porušila sloboda pohybu. Toto nariadenie uh, protirečí aj princípu koexistencie jednotlivých systémov vnútroštátnych obchodných značiek a CTM. No a potom práva obchodných značiek a potom e, tzv. test dvojtej identity. V rozpore s tým, čo hovorí návrh, my si nemyslíme, že tento návrh zabezpečí viac právnej istoty. E, tento, toto nariadenie môže spôsobiť neistotu v niektorých situáciách, keď to protirečí článku 10.3, ktorý eh, spôsobuje, aby um, tretia strana mohla využiť eh, značku. Um, používateľ môže využiť eh, túto obchodnú značku a to môže postihnúť aj pôvod. Napríklad eh, eh, lacné, sfašované luxusné výrobky, ktoré sú ľahko rozoznateľné. Eh, o spotrebitelia nemôžu očakávať, že nejaký lacný výrobok, ktorý vyzerá lacne naozaj pôvodný. No a už sme tu spomínali prípad, istý spor pred Európskym súdnym dvorom a um, protirečivé vyhlásenia ohľadom pôvodu v tomto prípade je ťažké uveriť, že je mm, vlastne postihnutý aj uh, pôvod výrobku. Ďakujem pekne srdečná vďaka ešte raz všetkým za veľmi krátke a nabité mm, prednášky. A tým pádom sme, sa, sme troška e, ušetrili času a pán Kianik z komisie ešte chceli ste niečo povedať a potom kolo otázok. Nech sa páči. Yes, thank you very <coughs> much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za zaujímavé príspevky. Ja by som chcel spomenúť len jeden bod, ktorý e, je zaujímavý. A chcel by som e, jasne vyhlásiť, že komisia nepríjima to, aby toto nariadenie bolo e, opísané ako také, ktoré je namierené proti malým a stredným podnikom. Naopak, cieľ prečo chceme, aby obchodné značky boli priateľné pre a prístupné pre malé stredné podniky. To je hlavný cieľ. A ja by som vám chcel teraz poskytnúť tri príklady, ktoré toto budú ilustrovať. Prvý príklad je napríklad ten čistý efekt toho, že navrhujeme e, viac harmonizácie v tých prvkoch vo vnútroštátnej legislatívy. Vlastne toto je vlastne dobre pre tých, ktorí nejdú priamo do Alicante, ale je to výhodné pre tých, ktoré, idú, pre tých, ktoré idú do dva, dvoch alebo troch členských štátov, pretože tam majú aktivity. A tie z e, podniky, ktoré majú malý rádius, tak e, títo, títo môžu využiť e, rôzne pravidla všetkých členských štátov. No a po druhé, my chceme zharmonizovať dobrú prax v celej EÚ a jedným z toho je, jedna, je možnosť uh, administratívy a to znamená, uh, že sú tu ľahšie eh, konania v oblasti hm, námietkové konania alebo konania vo veci zrušenia. Čiže namiesto toho, aby ste platili drahých právnikov a dlho čakali, tak navrhujeme, že práve malé stredné podniky môžu e, z tohto e, profitovať a sú tu lacné postupy e, na vnútroštátnom úrovni, vnútroštátnej úrovni, ako je to už v prípade mnohých členských štátov. No a potom my tu navrhujeme systém z troch tried na jednu triedu a je tu možnosť pre malé stredné podniky e, podať si, požia- podať si žiadosť a zaregistrovať si obchodnú známku e, a e, takto sa to, čo potrebujú. Čiže toto je dôležitý bod, ktorú ktorý som chcel spomenúť a e, teším sa na diskusiu medzi oboma inštitúciami. Ďakujem pekne, pán Koenig. A najskôr Koeniga Wikström, nech sa páči. Thank you very much. Thank... Ďakujem za príspevky panelistom. A najprv by som e, sa chcela obrátiť na všetkých. E, vy ste spomenuli jednu tému a čo by bola najdôležitejšia inovácia e, z celého procesu. A potom, čo by ste radi videli v návrhu pro komisie, a niečo, čo sa tam nenachádza. No a potom zástupcovia používateľia. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme dvojstupňový systém, vnútroštátny e, obchodný systém, obchodný začiek funguje veľmi dobre. A diskusia sa sústredí okolo otázky, koľko vnútroštátnych postupov treba zharmonizovať, ako to máme urobiť. A potom by som chcela počuť vaše e, názory. E, samozrejme, Eh, malý alebo stredný podnik by sa eh, mal by sa mal rozhodnúť pre viac vnútroštátnych obchodných značiek. Eh, ako rozšírená je táto prax a ako a do akej miery je harmonizácia dôležitá? A ako všetci vieme, um, peniaze rozhodujú, um, my si to uvedomujeme a Chcem položiť otázku pánovi doktorovi Ernstovi. Vy ste vyslovili ste obavy. Ako sa má nakladať s nadbytkami? ja chápem s tým, že nesúhlasíte s tým, že sa peniaze dostávajú späť do rozpočtu EÚ, chápem tú logiku, ale E, takto by sme to mali vidieť rovnako, keď sa to vracia do vnútroštátneho systému. Čiže e, mohli by ste povedať, či môžete zaručiť, aby žiadne e, poplatky z národných úradov sa nevracali do vnútroštátnych rozpočtov. Je to jasný prípad alebo nie? No a potom by som rada počula vaše názory z vašej strany, aj zo strany pána Kampinovsa ohľadom Fondu pre spoluprácu a takisto aj pre dobrovoľníckú spoluprácu. Myslím si, že každý je za um, túto prácu, ale existuje istý odpor k tejto povinnej spolupráci. Každý národný úrad by sa mal um, zúčastňovať na rozvojových projektov. Nesúhlasím s tým, že že členské štáty by sa mali na tom zúčastňovať a mali by kontrolovať, ktoré projekty sa realizujú. Ako vidíte, že to sa dnes e, realizuje? A čo sa podľa vás zmení, keď vstúpi do platnosti nariadenie komisie? Ja mám ďalšie otázky, ale obmedzím sa na tieto otázky. Ak ma uvidíte, že bežím cez dvere preč, tak e, preto, preto, lebo musím hlasovať o 5. E, vo výbore Libe. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Je to hrozné, že všade sa hlasuje a máme samé výbory paralelné pred letnou prestávkou. Tento týždeň je hrozný, takže budete ospravedlnená. Je to veľa otázok. Prejdeme to, začneme s pánom predsedom Kampinosom a potom každý po jednom odpovie na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný. Kvôli času, pani Vikstromová, položili ste veľa otázok zaujímavých, ale pokúsim sa byť teda stručný. Čo je najrelevantnejšie? A ja súhlasím s pánom Königom, aby ste vy pochopili, o čom hovoríme hovoríme o 600 až 700 tisícoch žiadostí podaných na vnútroštátnej úrovni versus 110 tisíc na úrovni EÚ. O týchto rozmeroch hovoríme. To sú tie čísla. 700 tisíc ku 100 tisíc. A vy, ak ste firma, pán predseda, a keď sa rozhoduje, ale, ale vy sa máte rozhodnúť, že čo si vyberete, vnútroštátnu ochranu známku alebo EÚ ochranu známku. Tak to, čo povedal Koning, je pravda. Tá voľba by nemala byť eh, poháňaná rôznym výkladom práva alebo rozdielom v práve, alebo rozdielom v kvalite preskúmania, v kvalite procesu, postupu a podobne. My máme vnútorný trh ten výber by mal byť riadený jedine tým rozsahom ochrany, ktorú chcete. A čím lepšie budeme mať e, služby nasmerované týmto smerom, tým lepšie pre priemysel. Ale to tam nie je. Ako som povedal, komisia urobila mnoho, ale aby dosiahla ten praktický prístup medzi E, e, tým s dobrou rovnováhou. Sú tam veľmi ambiciozne zámery, áno, na vyvolanie diskusie. Čítal som veľmi zaujímavú vec v dokumente IMC. Ak chcete viac, tak by som povedal, že majú tam veľmi zaujímavé návrhy, ale potom by ste museli urobiť ešte viac pre rovnaké pochopenie tohto návrhu. A povedzme niečo o peniazoch. Áno, peniaze hovoria, máte pravdu, pani Vikstrovová, peniaze diktujú, ale sú tu dve veci, pán predseda. Prvá vec je, že ja vidím ten návrh komisie ako vyvážený z hľadiska prístupu, pretože to, čo návrh hovorí, a možno, že sa to bude dať povedať ešte lepšie, že keď hovoríme o prebytku OHIM, musíme stiahnuť e, jeden rok výdavkov, ktorý pôjde do rezervného fondu. To by sme mali odpočítať. To sa nikde nemôže odviesť. Po druhé, mali by ste skúmať, tak ako ste to robili pri observatóriu a ďalšími vecami, na tie činnosti, ktoré môže ohym vykonávať. Tých činností je oveľa viac. Oveľa viac činností by sme mohli robiť, než parlament alebo rada si uvedomujú alebo chcú, aby sme robili a len jednoducho pán Barnier povedal veľmi jasne, že by bolo zaujímavé vidieť prevod e, registrácie e, pre potraviny na úrad a robila sa štúdia o e, realizovateľný, nie geografických označení, keď sa bavíte s Indiou a podobne, čiže nie zemepisných označení, ktoré majú veľký význam pri obchodných rokovaniach. Takže sa pozerajte aj na ďalšie činnosti, ktoré by sme mohli vykonávať na úrovni EÚ v oblasti duševného vlastníctva. Pozreli ste na to služby, na to ste sa pozreli, čo by mohla naš, nejaká agentúra pre duševné vlastníctvo EÚ robiť ale ak ešte zostanú po tomto všetkom peniaze, pán predseda, tak potom je jasné, že to pôjde do rozpočtu EÚ. To sú európske peniaze. Ja viem, že moji kolegovia prava s tým nebudú súhlasiť. V tomto prípade to nie je lavica ani pravica, na tom nezáleží. Pre mňa je to logické a pani Vikstromová sa pýta správne. Pozrime sa na iných kolegov, koľko krajín, koľko úradov môže zabezpečiť, že tie peniaze, čo dostávajú za služby, e, sú dostatočné na to, aby, vykonávali, aby naplnili svoj rozpočet. Koľko úradov zarobí na svoj rozpočet? Koľko? My áno. Komisia a jej návrh je vyvážený z hľadiska kooperácie. Môžeme e, sa ináč na to pozerať alebo vysvetľovať to. Pán Koning to povedal my spolupracujeme na základe operačného fondu, konverzného programu, 18 projektov a členské štáty dostávajú zaplatené za službu, ktorú dávajú v rámci GPI, povedzme, e, za dohľad priemyslu a podobne. Takže to, čo je v návrhu komisie, sa e, už aj robí ale pokiaľ ide o nejaké konkrétne slovička, tak to nie, si nedovolím hovoriť v mene komisie, ale ak ide komisii o toto, tak si myslím, že to leštenie slovíčok nie je problém. Takže na záver, pán predseda, ale Pani Wikström sa nepýtala na mnohé ďalšie veci, ktoré mňa trápia, ale nebudem tu na teraz o nich hovoriť, lebo taká otázka tu nezaznela. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ja sa pokúsim zodpovedať na všetky otázky pani Vikstromovej. Pýtali ste sa, pani poslankyňa, že čo sú tie najdôležitejšie ustanovenia smernice. To sa dá povedať pozitívne aj negatívne. Čo sú tie najlepšie návrhy a čo sú tie návrhy, ktoré z nášho pohľadu sú proti systému. Začnem s tým posledným. Proti systému je štvorka odsek 2 smernice. Tam sa hovorí, že pri zápise vnútroštátnej ochrannej známky treba dbať na to, či existujú prekážky v inom členskom štáte. To je podľa mňa proti systému, protisystémové. Ak mám napríklad ochranu značku, povedzme vo Švedsku, tam si ju zapíšem, tak potom v tejto súvislosti je úplne nezaujímavé, že či napríklad v Nemecku alebo v Portugalsku sú nejaké prekážky na zápis. To sa zmení len vtedy, ak by išlo o zápis e, známky na úrovni EÚ. E vtedy treba skúmať samozrejme na celom území EÚ. Vôbec nemá význam to skúmať pri zápise vnútroštátnej ochrannej známky. Je to protisystémové, vyvoláva to ďalšie náklady pre podniky, ktoré chcú prihlásiť známku, ako aj pre e, vnútroštátne úrady Článok 10 je tiež e, nesystémový, pretože sa tu hovorí len o funkcii pôvodu. To je odborná téma, ale vôbec to nes, ne, nedá sa zosúľadiť so smernicou. Čo je pozitívne? Pozitívne je určite to, že právny základ v rámci EÚ sa bude harmonizovať a pozitívne je aj to, že tu budú možnosti e, e, elegantnejších a cenovo výhodnejších riešení, ale ide o to, aby harmonizácia rôznych vnútroštátnych právnych e, poriadkov nebola to, čo určuje celú snahu. Zástupca komisie povedal, že je to dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré chcú mať e, vnútroštátne prihlásenie nielen v jednom štáte, ale možno v dvoch, troch, štyroch, piatich, šiestich členských štátoch. To, dámy a páni, nie je veľmi častý príklad, prípad v praxi. To rieši totiž cena. Pozrime si, aké drahé budú napríklad v budúcnosti prihlásenia známky v Alicante. Bude to okolo 700 eur a vnútroštátna známka je možno 200-250 eur, tak už pre podnikateľa je úplne jasné, že sa neoplatí mať 5, 6, 7 rôznych vnútroštátnych ochranných známok na prihlásenie. To je určite krok vpred, jednotný právny základ, ale ten význam by sme tu nemali preceňovať. Ďalší bod je tá otázka, že prečo by sa mal prebytok úradu nedostať do rozpočtu komisie, keďže aj prebytky vnútroštátnych úradov ochranných známok idú do štátnych rozpočtov? To je oprávnená otázka. A za Nemecko môžem povedať, že je to tak, áno, ale môžem aj zároveň povedať, že sa snažíme mať takú štruktúru poplatkov, aby sme už od samého začiatku mali vyrovnaný rozpočet. A nie je to vec spolkovej vlády nás e, využiť na to, aby sa obohatil rozpočet z poplatkov používateľov, ale nemáme také prebytky ako v Alicante samozrejme. Po druhé, vždy sa dá o všetkom hovoriť, ale je veľmi ťažké zmeniť existujúci systém. Doteraz boli také pravidlá, že v Alicante je prebytok. Hovorilo sa o tom, že by to išlo aj na vnútroštátne úrady, že by sa to prerozdelilo. To sa nikdy nestalo. A potom je ešte veľmi jasné, že tieto peniaze prechádzajúce z kooperačné E, zmluvy a využívajú sa na, v oblasti duševného vlastníctva a parlament spolu s radou pred roka pol prijal smernicu, ktorá hovorí o oprávnenostiach, o právach úradu v Alicante, ktoré boli rozšírené. Observatórium, boj proti pirátstvu, sledovanie trhu v Európe, všeobecný cvek podpory duševného vlastníctva to sú všetko úlohy, ktoré vznikli pred roka pol a my sme za to, aby sme tu zachovali konzistentnosť pri posudzovaní a nezačali zrazu príjmať riešenia e, prebytku, ktorý by sa mal použiť inak. Ako sa používali kooperačné dohody o teraz? Sú s tým členské štáty spokojné? To je ďalšia otázka. Áno, z nemeckého pohľadu sme s tým spokojní, ale jednoducho musíme aj jasne povedať, že Nemecko nemá nejaké výnimočné vysoké účasti na týchto dohodách. Boli to najmä menšie členské štáty ktoré dokázali čerpať a mali osoch z týchto poplatkov alebo z týchto peňazí. Pre nás je to v poriadku, ak je to cesta, ktorá vedie k tomu, že sa zvýši ochrana duševného vlastníctva v Európe. Ak je to tá cena, ktorú máme za to zaplatiť, budeme to aj naďalej podporovať. A ak sa to bude, či sa to už bude vnímať aj ako ochota pre spoluprácu alebo ako známka solidarity, to je jedno my si myslíme, že doterajší systém, systém je veľmi dobrý a funkčný. A posledná otázka pani poslankyne Wikströmovej, ak som to správne pochopil, bola, že čo by sa zmenilo, keby návrhy komisie boli v tejto podobe prijaté parlamentom a radou. No tak potom by sme mali povinnú spoluprácu a to je problematické, pretože obsah spolupráce e, by určovala Európska komisia a potom je ľahko možné, že by nedokázali niektoré národné úrady splniť požiadavky na kooperáciu, ale pritom súčasne majú povinnosť, lebo je to taká vôľa Európskej komisie a tieto krajiny sa ani by nedostali potom možno k tému prebytku z Alicante, a ak aj áno, by nestačil na to, čo treba sfinancovať a čo musia financovať z vlastného vrecka. Podľa nás je tento systém veľmi prísny, oveľa prísnejší než to, čo máme doteraz. A my by sme boli skôr za to, aby zostalo to, čo máme momentálne. Pani poslankyňa, dúfam, že som odpovedal na všetky vaše otázky a ak som na niektorú zabudol, tak e, Kľudne mi ju pripomente. Dobre, ďakujem. A teraz pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim zareagovať na všetky otázky. Na úvod e, jedna vec, ktorá najvýraznejšie vystupuje z toho návrhu. Povedala by som, že niektoré z tých návrhov v súvislosti s harmonizáciou sú naozaj veľmi vítané. Takže je tam veľa dobrých vecí v samotnom návrhu a je dôležité zdôrazniť túto skutočnosť a myslím si, že to sú tie najdôležitejšie časti. Do istej miery e, môžem e, podporiť to, čo povedal pred chvíľou nemecký kolega. Čo chýba? E, väčšie zameranie na malé a stredné podniky a teda národné malé a stredné podniky, tie, ktoré nikdy, ale nikdy nebudú uvažovať o tom, že preniknú na trhy Európskej únie alebo že sa tam presunú. To sú tie podniky, ktoré budú pôsobiť len na úrovni svojich štátov a ktoré nemajú žiadno, žiadne želanie ani potrebu presunúť sa z národného systému. My sa domnievame, že ten dôraz nebol dostatočne kladený na potreby tých národných užívateľov, tých e, veľmi malých podnikov. A keby som si mal niečo želať, tak e, by som chcela, aby toto bolo tým želaním. Aby sme sa viacej zamerali na malé národné stredné, malé a stredné podniky, tak aby eh, oni eh, ľahšie získavali tú ochranu známku, ochranu známku, ktorú chcú používať vo vlastnej krajine a niekedy dokonca aj na miestnej úrovni vo vlastnej krajine. Tak, aby nemuseli sa ubezpečiť o tom, že nekonajú v rozpore, alebo aby nemuseli meniť svoju žiadosť o ochranu známku, pretože niekde inde eh, sa v rámci týchto 28 krajín bude objavovať ochranná známka, ktorá môže byť prekážkou registrácie ich ochrannej známky, ktoré sa hodlajú, ktorú sa hodlajú tak či tak použiť len na lokálnom meritku po svojich krajinách. Pokiaľ ide o otázku peniazy, peniaze sú vždy dôležité, ako vieme. Úplne súhlasím s tým, že peniaze by mali zostať v systéme. Mali by tam byť ponechané na účely podpory a pomoci tak harmonizácii, ale aj E, tvorbe a vytvoreniu systému ako takého rozvoju nástrojov a možno aj znalosti a pochopenia. E, pri tvorba takýchto nástrojov to by pomohlo všetkým e, užívateľom, tak veľkým podnikom v rámci Európy, ako aj mimo, úprimne povedané, a takisto aj malým a stredným podnikom, ktoré chcú získať či už E, národnú registráciu, národné registrovanie ochrannej známky alebo registrovanie na úrovni celoeurópskej. Ak chceme použiť e, tie peniaze, tak robíme dnes, dnes e, v rámci tých nadnárodných projektov, tak aby sme vypracovali nástroje, ktoré zjednodušujú postup podávania žiadosti pre všetkých, tak práve na tento účel by mali tie peniaze byť použité. Takisto by mali byť použité na to, aby sme zvyšili povedomie a pochopenie o dôležitosti duševného vlastníctva ako celku, ale nakoľko hovoríme o ochranných známkach, tak sa tu obmedzím na tie ochranné známky. Teda dôležitosť známok pre inováciu, pre inovácie a pre rast no, trhu EÚ a pre všetky krajiny v rámci EÚ. Čiže peniaze by mali definitívne ostať v systéme a myslím, že sú spôsoby, ako sa ubezpečiť, že peniaze budú využívané pre systém a ako pre čokoľvek iné. Mali ste ďalej otázku v súvislosti s projektami spolupráce. tak ako sú dnes nastavené, tak to funguje veľmi dobre z nášho pohľadu. My sme pomerne malý úrad v porovnaní s kolegom z Nemecka, ktorí e, majú veľmi veľký úrad a ten e, program spolupráce, do ktorého sme zapojení my, podľa mňa funguje veľmi dobre. Otázka, či majú byť povinné alebo nie. No, niekedy je veľmi ťažké pre malý úrad e, zabezpečiť dostatok zdrojov, aj napriek tomu, že naša činnosť je za odplatu, tak nevždy máme zdroje na pokrytie toho, čo nás požadujú. Čiže isté, isté, isté zavedenie istej povinnosti, to by mohlo byť ťažké z pohľadu niektorých malých úradov. V súčasnosti to funguje veľmi dobre a sme radi, že sa môžeme zúčastňovať tých programov, ktoré sú dôležité tak pre nás, ako aj pre krajinu a takisto pre užívateľov, ktorí sú v našej krajine. Myslím, že som pokryla všetky otázky. A ak nie, tak e, rada e, odpoviem na tie, ktoré mi unikli. Ďakujem. Thank you. Um, I'd like... E, ďakujem pekne. Ja by som teraz rada približila, možno aj objasnila otázku malých a stredných podnikov, pretože ja plne súhlasím s argumentom komisie. Podľa mňa v tomto návrhu nie je nič, čo by smerovalo proti malým a stredným podnikom. Ja tiež mám, som súčasťou malého podniku a ako interná ja pracujem s viacerými malými podnikmi, čiže chápem, aká je tá ich potreba. Tie malé podniky, musí mať na pamäti, nebudú vždy malými. Oni chcú rásť a možno, že niektoré, pár z nich, to sú kaderníctva v malých mestách, ktoré naozaj fungujú na lokálnej úrovni a my nenas, nenavrhujeme nič, čo by malo stiažiť ich fungovanie. My sa snažíme ale pozrieť viac do budúcnosti výhľadov a chceme zabezpečiť spôsob, ako môžu aj tieto malé a stredné podniky rásť a opustiť tie mantinely, v ktorých sa pohybujú. E, možno nechcú využívať CTM, pretože ich ambície nie sú takéto výrazné, budú sa pozerať len po okolí blízkom a nechcú sa stretávať s úplne rozdielnymi systémami, ktoré ich nechajú v úplnom zmetku, pokiaľ ide o to, čo sa tu vlastne deje, aké sú tie moje práva, čo mám robiť Čiže musia mať nejakú spoločnú bázu, spoločné chápanie. Takisto si musíme eh, pamätať, že CTM to je unitárny systém, ktorý pokrýva všetkých 28 krajín a nie je možné, aby všetci užívateľia, ktorí si želajú CTM, získali CTM. Je možné, že budú blokované v dvoch, troch krajinách. V takýchto prípadoch to budú pomerne veľké spoločnosti, ktoré budú musieť e, využiť e, národné úrady alebo obratiť sa na národné úrady, čiže budú musieť opäť vychádzať z nejakej spoločnej bázy, spoločného chápania. Ak to tak nebude, tak to bude trvať dlho, veľa peňazí, veľa poradenstva, len na to, aby ľudia pochopili, o čo sa opiera ten systém. Čiže nejde o cenu toho či oného systému, to je len malý faktor, ďalej sú tu náklady na tých agentov, ďalej sú tu náklady na interné riadenie, manažment, ďalej sú tu tie interné komunikácie s držiteľmi, predchádzajúcimi držiteľmi práv. Je to takmer nekonečný cyklus, čiže to je len malý zlomok. My sa snažíme etablovať systém, ktorý bude fungovať dobre pre všetkých a ľudia by mali mať ašpiráciu rásť v rámci takýchto systémov, zväčšovať sa, zvyšovať sa. Veľa nadnárodných spoločností začínalo v malom rozsahu, boli malými podnikmi, takže tým treba pomôcť E, pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, tak e, odkážem vás na AMP. Našli sme mnohé veci, ktoré nie sú až tak e, palčivé. Myslím, že väčšinu z nich dokážeme akceptovať v tejto situácii. Ak vznikne potreba, tak môžeme ich prehodnotiť. Pokiaľ ide o tú veľ, jednu veľkú podstatnú vec z vášho pohľadu, podľa mňa je to ten tranzit, ten prenos. Zdá sa, že v, tejto, v tomto ohľade sa vraciame späť. Hovorili sme o systéme, ktorý ide dopredu, ktorý bude fungovať aj výhľadovo do budúcnosti. Mali sme systém Transit, ktorý fungoval výborne asi 30 rokov, nemali sme významné problémy, dobre. E, bolo asi 10-11 prípadov z miliónov, kde došlo k pochybeniu na strane colných úradov. To spôsobilo možno len e, zdržanie toho produktu počas 10 dní na hranici, ale to by nemalo zahmliť úsudok ľudí, pokiaľ ide o tú úlohu, ktorú majú plniť tieto systémy. A to je pomáhať spotrebiteľom. Ak nezastavíme tieto produkty na hraniciach, tak sa dostanú donútra a nasiaknú do tých krajín 27, 28 a to potom bude problém. A nemali by sme robiť nič, čo by ohrozilo záujem spotrebiteľa. Toľko moje pripomienky. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Viem, že pani Vikstromová musí rýchle odísť, tak budem hovoriť veľmi stručne. Najprv by som chcel zdôrazniť to, že e, ten návrh, ktorý predložila komisia, je naozaj obrovský. Tu je obrovský počet pozitívnych bodov. Je to moderný text a z, zo všeobecného hľadiska my ako držiteľia značiek obhajujeme. Ehm, čo sa týka tých menej pozitívnych bodov, eh, som prekvapený, že vidím, že názory medzi veľkým počtom priemyselných krajín a eh, veľkých priemyselných skupín ako L'Oreal ehm, konvergujú. Ja som súčasťou L'Orealu pretože tie body, o ktorými sa zaoberalo ministerstvo spravodlivosti v Nemecku, sú rovnaké veci, ktoré podľa nás sú najnegatívnejšie. Napríklad obmedzenie, na, v, um, obmedzenie um, toho, tej krajiny pôvodu pri napadnutí značky, ďalej práva, právo krajiny, zisk, zisťovať mm, tú rozdielnosť, čiže to je podľa nás negatívne. Čo sa týka pozitívnych bodov, o tom nemôžno diskutovať, je ich tam veľa. Budem, spomeniem teraz však jeden a to je bod, ktorý sa týka činnosti proti falšovaniu článok 10, 4 a 5 smernici 9, 4 e, a 5 e, nariadenia. No a čo sa týka rozpočtového prebytku, keďže e, my ako L'Oreal sme prvými používateľmi systému e, komunitárnych e, značiek, preto, preto o tom hovoríme ako o našich peniazoch, čiže ide o peniaze mojej skupiny. Takže ak dovolíte, bol by som rád, keby tento prebytok sa využil v prospech duševného vlastníctva vo všeobecnosti v Európe. Ďakujem. E, ďakujem pekne. A na záver kolegyňa Wikström, e, chcete zhrnúť? Nech sa páči. Nie? As I pointed out. No, ako som už povedala, musím uh, už odísť. Chcem poďakovať všetkým za to, že ste prišli a, a som si istá, že možno niektorí kolegovia majú ďalšie otázky. Ja by som chcela zdôrazniť, že v mojom návrhu správy je bod, ktorý by som chcela vyjasniť. A to, že potrebuje mať dobrý fungujúci systém. Vnútroštátne systémy s úradom OHIM a ochrannými známkami. Čiže potrebujeme to zharmonizovať a pracovať na tom. A slúbujem vám, že predložím dobre pozmeňovacie návrhy, ktoré budú dobre pre návrh komisie a vylepšia ho. Takže teraz už bežím do výboru LIBE na dôležité hlasovanie. Ďakujem a dovidenia zajtra. Danke, Fragen gibt es Ďakujem, takže už žiadne ďalšie otázky nie sú, takže by som sa poďakoval všetkým expertom za to, že ste prišli. Bolo to veľmi informatívne, ďakujem aj komisii, žiadne otázky. A teraz ďalší bod, to nie je Sedem Kolega z Vievka ma poprosil ho preložiť na zajtra po hlasovaní, pretože aj teraz musí ísť inde hlasovať on. Takže prejdeme teraz na bod 25 správa pani e, Regnerovej zlepšenie IPA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela hovoriť teraz o pozmenujúcich návrhoch, ale ešte pripomenúť predtým, že čo bolo pozadí tejto iniciatívnej správe a správy a prečo, e, keď sa musíme znovu zaoberať Bruselom 1 keď sme to už dokončili. Je to totiž tak, že komisia svojho času, keď sme pracovali na Bruseli 1, zvolila metódu prepracovania recast. Metóda prepracovania je metóda, ktorá prebieha veľmi e, úzky, ktorá prebieha takým spôsobom, že zmeny sú možno len vo veľmi úzkom rámci. Počkam len, kým sa miestnosť troška ukludní, kým všetci tí, ktorí tu boli na hearingu, e, opustia túto miestnosť a ja sa budem venovať tejto našej práci. Dobre, takže máme teraz kľud. Dobre, jednoducho povedané. Brusel 1 sme riešili v legislatívnym spôsobom a práve to ukončili. A znovu je tu iniciatívna správa k Bruselu 1 pred nami. O čo ide? Komisia mala pri Bruseli 1 zvolenú metódu práce, metódu prepracovania, to je výkast a je to metóda, ktorá vylučuje prediskutovanie určitých tém a pozmenujúcich návrhov. A pre mňa, pre moju politickú skupinu boli niektoré veci dôležité. Išlo o to, aby sme dokázali v oblasti práce vytvoriť situáciu, kde máme nejaký príslušný súd, pretože pri niektorých, pri uh, cezhraničných m, oblastiach Eh, z oblasti pracovného práva. Máme prípady už pred Európskym súdom a ja som si myslela, aj moja politická skupina si myslela, že by bolo dobre vytvoriť určitý súd, súdny stav, súd, ktorý by bol tam, eh, ktorý by bol príslušný tam, kde sa konajú určité otázky, kde sa konajú určité akcie súvisiace s eh, demonstráciami alebo štrajkami alebo s inými vecami, ale v rámci Rikastu sa to nedalo urobiť a počas rokovania sme stále poukazovali na túto vec a nikdy sa nám to nepodarilo dokončiť. V stanovisku e, výboru pre zamestnanosť počas tohto rokovania sa aj hovorilo, že, pri, že by bolo dobré mať oblasti vyriešené pre súdnu právomoc v oblasti zamestnávania. A my sme sa potom rozhodli vypracovať iniciatívnu správu. Mrzí ma, že nemáme legislatívnu iniciatívnu správu, no dobre, ale tu sú tieto otázky, ktoré sa týkajú tohto základných aspektov zamestnávania z cezhraničného pohľadu. A prišla som s určitými pozmenujúcimi návrhmi pre otázku pracovného práva a a chceli sme vytvoriť určitú právnu situáciu a preto máme určité riešenia a návrhy. Napríklad v odôvodneniach, ako aj napríklad EPCO alebo ďalej sa to tiež objavuje som za to, aby súd s tou najtesnejšou väzbou k danej veci bol príslušným súdom z hľadiska pracovného práva. Je to teda návrh na vyškrtnutie a zaujímavá prečo. Pretože ten dôvod je dosiahnuť koherentnosť medzi Bruselom 1, 2, vytvoriť väzbu, chrániť účastníkov a podobne. Teda základné zásady, ktoré treba dodržiavať. A potom je tu ešte jedna otázka, odôvodnenie G. Možno, že to nie je dobre formulované, kde sa hovorí o tom, že smernice platia nielen pre protestné pracovné opatrenia, ale aj pre všetky konania, ktoré spôsobujú finančnú újmu. Ale teraz tieto protestné pracovné opatrenia by tam nemali byť ako priestupok, ale ako základné právo. Takže preto máme tieto pozmenujúce návrhy, ktoré E, hovoria o príslušnosti súdu s najbližšou väzbou a podobne. Kto sa ešte prosím hlási o slovo? Nikto. Takže ja si dám sám slovo. Pardon, kolega Stojanov, nech sa páči, najprv vy, potom ja. Mám jednu jedinú otázku Možno to nie je veľmi profesionálne, ale súvisí to s tým, o čom sa tu hovorilo, pani sprievodkynia. Príslušný súd. To je to, čo ma zaujíma. Čo to presne znamená, keď hovoríte naj, e, súd s najväčšou väzbou, najbližšou väzbou? Aký je to súd, ktorý... Nerozumiem, z akého pohľadu to berete, z pohľadu pracovného práva, alebo ako? Ešte raz, tu hovoríme o rôznych zásadách, ktoré sa snažíme rešpektovať a je veľmi dôležité vytvoriť koherentnosť pri príslušnosti. Napríklad, ak niekto má cezhraničný, povedzme, nemecký súd, a je tu nejaká obsahová otázka, ktorá sa týka Talianska, tak je samozrejme žiaduce, aby nemecký súd uplatňoval nemecké právo. To je jasné. Ale na základe IPR práv sa môže stať, že nemecký súd sa bude musieť zaoberať talianským právom a podľa toho rozhodovať. Avšak, keď sa pozrieme ďalej, tak vidíme, veľmi často prípady a preto som hovorila o tej najslabšej alebo slabšej strane. Máme prípady, kde napríklad nemecký súd neuplatňuje nemecké právo, lebo je tu ochrana slabšej strany, kde sa hovorí, že na základe pravidla príslušnosti za určitých okolností sa môže táto situácia zmeniť a síce, že zamestnanec má právo možnosti zvoliť nemecké alebo talianské právo podľa toho, aký prípad ide. A v zásade by mali byť vždy zachované tieto zásady, aby, sa do, aby došlo k rovnováhe týchto zásad, ale ten cieľ je samozrejme v tejto správe taký, upozorniť práve na tie situácie a to sa môže samozrejme v priebehu času trocha meniť a môže sa stať, že bude nová konštalácia, nový stav, ktorý budú potom relevantné pre vnútorný trh a že z hľadiska ochrany slabšej strany budeme mať zmeny pri Bruseli 1, budeme musieť mať a preto chcem napríklad povedať, preto som hovorila napríklad o protestných akciách. Na vnútornom trhu je to tak, že je to trocha iné, ako to bolo pred 10 ročiami. Mobilita si to vyžaduje, podniky pracujú v celej únii a to má samozrejme, máme zamestnancov, zamestnávateľov, máme rôzne úpravy ochrany slabšej strany napríklad e, e, pri poistení a podobne. A ja sa to pokúšam riešiť aj tu pri týchto protestných akciách v pracovnom e, práve. No ja teraz pokúsim odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli aj od pani Regnerovej, ale chcem ešte povedať, že sme pri komisii to hrali na tú mudrú nôtu a vtedy sa povedalo, že problém, tak ako je tu zobrazený, vlastne neexistuje, že sa očakáva, že súdny dvor sa bude tak či tak dodrž- držať týchto zásad a preto máme iniciatívnu správu a nie legislatívnu iniciatívnu správu. A je to vlastne naša predstava výkladu, pretože by to mohlo pomôcť aj súdu, keby videl, že zákonodarca sa zaoberá otázkou výkladu a my chceme poukázať na to, že by mal byť takýto výklad, pretože zákony sa nemenia, pokiaľ to nie je potrebné. Takže robíme to preto, ak by došlo k aby sme upozornili, aké majú byť rozhodnutia. Potom je to tá otázka niečoho, čo zanikne alebo sa e, vyprší. Ide o konania, ktoré, alebo o priestupky, ide o konania, ktoré nie sú celkom v poriadku, ale e, nie sú zákonné a vytvárajú škodu. A to sa vzťahuje na protestné akcie. Predsa aj protestné akcie môžu byť zákonné alebo nezákonné. A podľa toho, ak ide o nezákonnú, ilegálnu protestnú akciu, môže vytvoriť veľké škody. A to si myslím, že to bol ten pôvodný zámer za týmto formuláciím. Ale ja neviem, že či to naozaj ten problém vznikol z prekladu, alebo či to musíme troška lepšie formulovať, aby nedošlo k takejto zámene. Preto tento pozmenujúci návrh, ale určite sa budeme ešte pripravovať keď, e, pred hlasovaním so spravodajcom. Chcem sa spýtať, či sa ešte niekto hlási. Takže ešte raz, pani spravodajkyňa, ešte dokončím. Ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok, lebo zatiaľ vidím veľmi rozdielne názory. Ešte jeden argument len na pripomenutie. Takéto návrhy sa nevypracúvajú len z čistej rozkoše a potešenia, ale na základe E, prípadov, ktoré my sa stretávame alebo očakávame, je to naozaj kvôli ochrane slabšej strany, slabšieho účastníka. A keby sa nám podarilo nájsť kompromisy, bola by som samozrejme veľmi rada. Dobre, bod 25 môžeme opustiť a dostávame sa teraz k bodu 9. Správa kolegu Stolianova. Nech sa páči. Благодаря, господин председателю. е становище на нашата комисия. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o stanovisko nášho výboru, o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov v tretich krajinách na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľnej služby a činnosti OPR. E, mali sme výmenu názorov už na predchádzajúcej schôzi nášho výboru. Ja som sa už podelil o väčšinu tých názorov a naozaj e, sa, je mi ľúto, že pani Vikstremová, ktorá je spravodajkyňou, hlavnou spravodajkyňou e, na výbore LIBE, nič sa nemohla zúčastniť v tejto časti schôdze pretože ona naozaj veľmi trvala na tom, aby takéto stanovisko bolo vypracované. Všetci na tom veľmi úsilne pracujeme. Aj ja, pokiaľ ide o toto stanovisko, som sa venoval hlavne niektorým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom v súvislosti s návrhmi e, smernice, návrhmi v rámci návrhu smernice, ktorá je tiež rekodifikovanou verziou náhodou. A neponúka možnosť veľkých zmien, len e, také drobné úpravy sa dajú zaviesť do tých dvoch smerníc, ktoré sú vlastne zlúčené dohromady. Preto ja som uvažoval nad e, zmenou tých e, postrehov, tak aby som poukázal na môj smer uvažovania keď sme si vymenili tie názory, tak ja som sa vyjadril, teraz to znova zopakujem, že mám veľmi vyhranené názory v tejto veci a som plne presvedčený, že moje stanovisko nebude akceptované e, výborom jednak jednej. Preto som sa snažil vypracovať niečo, čo by bolo akceptovateľné pre väčšinu kolegov. Nie je tak veľa tých poznajúcich návrhov, takže by som e, nimi pomerne rýchle prešiel, pričom sa budem sústrediť e, e, viac na ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý zabezpečuje kontrolu členských štátov nad zneužívaním kategórií osôb z tretich krajín Chcel by som e, uviesť konkrétny príklad. Pred dvoma rokmi sa e, udial obrovský škandál v mojej krajine. ktorý sa týkal falšovaných diplomov tureckých študentov. Turci, ktorí prišli do Bulharska ako členskej krajiny EÚ. A tureckí študenti e, zaplatili 10 až 20 krát vyššie poplatky za školné, školné ako Bulhari. Ako čl- študenti z členských krajín EÚ. Tureckí študenti sa nezúčastňovali prednášok, ale v konečnom dôsledku títo študenti alebo turecký študent získal diplom a mimochodom turecké úrady aj zareagovali a došlo k výraznému poklesu študujúcich Turkov. Toto je spôsob, ako zneužívať možnosť študovať eh, v jednej z členských krajín a potom je tu možnosť ísť do inej ďalšej krajiny a, a získavať prospech eh, z práva, ktoré bolo získané v prvom členskom štáte a potom si ho nechať uplatniť v druhom členskom štáte. Inými slovami, ten prvý členský štát je ako odrazový mostík, pokiaľ ide o tú osobu, ktorá sa zdržiava v jednom členskom štáte a pracuje v druhom členskom štáte. Toto treba pozorne zvážiť. Toto je ale taký môj konzervatívnejší, moja konzervatívnejšia pripomienka. Druhý pozmenujúci návrh ten ponechá znenie predchádzajúcej smernice, pretože poskytuje väčšiu mieru pružnosti pre členské štáty. Pokiaľ je o pozmeňujúci návrh 3, tam som e, riešil konkrétnu otázku, keď sme o tom diskutovali aj s pani Vikstremovou. Tak sme začali vysvetľovať tie kategórie oper, a ja som sa na ňu pozrel nechápavo, pretože som e, s tou koncepciou nebol oboznámený, nepoznal som to predtým, nakoľko e, tá koncepcia oper, operingu neexistuje vlastne u nás a nie je ani známa e, v rámci bulharskej legislatívy. No, takisto je to vec, ktorú nepozná právna tradícia bulharská. Takže ja som sa vyjadril v tom zmysle, že v niektorých krajinách je takýto štatút neznámy, alebo neexistuje, nepozná ho právo niektorých členských krajín a že nie je možné nútiť takéto členské krajiny k harmonizácii legislatívy, pokiaľ ide o ustanovenia vzťahujúce sa na OPR, osoby OPR. My sme harmonizovali naše pracovné právo s medzinárodným právom a platby, nepeňažné plnenie nie je možné. Ak niekto pracuje v Bulharsku, tak by mal mať zmluvu a mala by tam byť stanovená konkrétna odmena. Pozmeňujúce návrhy 4 a 5 budú pre vás zrejme zaujímavé Ja by som chcel rozšíriť tie ustanovenia, ktoré sa týkajú právnej ochrany a ktoré sa týkajú aj poplatkov, ktoré musia osoby zaplatiť, keď e, žiadajú o právo zdržiavať sa e, v členskej krajine EÚ. Pričom budú stanovené minimálne a maximálne poplatky a toto sme riešili aj e, v rámci tých argumentov, ktoré boli predložené na úrovni výboru. Čiže žiadne pevne stanovené e, poplatky, minimálne, maximálne poplatky. E, ďalšia záležitosť sa týkala reakcie alebo odozvy na žiadosti o vstúpenie na územie Európskej únie a takisto sa týkalo lehôd, do ktorých by mala byť získaná takáto odpoveď. ako aj právna ochrana v prípade nezískania odozvy na, takéto, na takúto žiadosť. Posledná, posledný pozmeňujúci návrh sa týka istej požiadavky na vysvetľujúce dokumenty, materiály. V prípade, že, a chvíľočku, vraví pán Stojanov, v prípade, keď je tu odôvodnený predpoklad ich potreby. E, nemyslím si, že takáto všeobecná formulácia alebo všeobecné formulácie odôvodnené predpoklady, alebo dá sa odôvodnenie predpokladať, že toto by tam malo byť súčasťou, pretože všetko, čo spadá do rozsahu pôsobnosti tejto úpravy, celý ten termín každopádne odôvodnenie sa dá predpokladať, to predpokladá istú pružnosť. Preto navrhujem, aby úvodné ustanovenie 4 bolo vypustené. A moja posledná pripomienka sa týka e, rozšírenia rozsahu pôsobnosti e, jednej z definícií, právnych definícií e, SZČO osôb, samostatne započených osôb, alebo ľudí v slobodných profesiách. To je takéto všeobecné smerovanie tých pozmeňujúcich návrhov tá línia. E, budem na tom usilne pracovať počas leta na tejto správe. Veľmi vážne to beriem, pretože e, musím dospieť ku kompromisu. Takže do istej miery budem ignorovať vlastné názory e, tak aby som dal väčší priestor názorom výboru a aby som dokázal, že toto je výbor, kde sa dá e, zmysluplne pracovať. Ďakujem. E, ďakujem pekne, kolega Stojanov. E, chce niekto vystúpiť? Nie je to tak v tejto chvíli, takže máme tu termín lehotu predkladania pozmeňujúcich 3.9.2013, ak to mám správne, 3. septembra. Dobre, v poriadku, aj tento bod môžeme uzavrieť. Dostávame sa k bodu 11. To sú poplatky za súkromné kopírovanie a to spraví kolegyňa Kastexová ako spravodajkňa. Nech sa páči. Donc, euh, nous avons aujourd'hui... Takže dnes, tu, dnes budeme mať prvú výmenu názorov o e, správe z vlastnej iniciatívy o poplatkoch a za súkromné kopírovanie. Táto správa nasleduje po správe pána Vitorína, ktorú, o ktorú požiadala Európska komisia. Pán Vitorino mm, prišiel do nášho výboru, aby predstavil svoju správu a vyslovil k nej pripomienky. No a Videli sme, že nemal úplne jasné stanovisko ohľadom zrušenia týchto pohľad, poplatkov za súkromné e, kopírovanie, ale predsa len uznal, že je dôležité e, zmeniť e, súčasné pravidlá a možno aj e, harmonizovať. Takže Tá správa, ktorú som vypracovala ja, eh, obsahuje, alebo teda bude obsahovať tri také pracovné roviny. Najprv eh, poplatok za súkromné kopírovanie je vlastne spôsob odmeny pre umelcov a je to spôsob financovania pre tvorbu a rozširovanie kultúry. A majú to skoro všetky členské štáty, okrem troch. Čiže išlo mi o to, aby sme porozmýšľali nad týmto modelom. Pretože vďaka tomuto modelu už môžeme vychádzať z niečoho, čo je pre nás spoločné, teda pre nás na úrovni EÚ a môžeme zistiť, čo si môžeme udržať z tohto princípu, aj keď ho treba zreformovať. A môžeme takisto zistiť aj to, e, ako by sme ho mohli hm, adaptovať na nové formy rozširovania kultúry a akým spôsobom môže prispieť k tomu, že bude vytvárať nové ekonomické a finančné modely pre e, kultúru a pre odmeňovanie a platenie umelcom. Zároveň potom by sme aj um, odpovedali na očakávania spotrebiteľov. Tá druhá rovina, alebo tá druhá téma v mojej práci by bola nasledovná. My sme to už urobili v prípade smernice kolektívneho riadenia práv, nejak by sme stanovili isté usmernenia a poskytli by sme informácie, aby bola väčšia transparentnosť a väčšia kolegiálnosť v riadení a používaní autorských práv, zozbieraných práv, ktoré zozbiera vlastne to, ktoré sa budú sústrediť v tom súkromnom kopírovaní. A keďže je dôležité mať isté oporné body, ktoré by sa potom dali harmonizovať na úrovni EÚ, a ak to bude potreba, tak v niektorých sektoroch by sme potom mohli ponechať možno členským štátom eh, upresniť niektoré veci, a špecifickosti, o ktoré budú mať záujem. Takže je to spoločná práca, ktorá sa bude týkať najmä definície, potom o hľadom cieľu, o predmetu súkromného kopírovania. Potom budeme hovoriť aj o tom, či pôjde o odškodnenie újmy, či pôjde o poplatok, lebo vlastne môže to byť potom podobné daní, alebo či, to pôjde, či tu pôjde o finančnú odmenu, čo, čo vlastne bude zodpovedať autorskému právu, a ktoré bude vlastne vyberaná, ak tento poplatok bude vyberaný týmto spôsobom. A v mojich očiach mm, to bude právo, ktoré my poskytujeme spotrebiteľovi a spotrebiteľ si môže kopírovať dielo, ktoré, ktoré je pod ochranou autorského práva a môže to využiť na súkromné rodinné účely. Čiže e, túto odmenu za súkromné kopírovanie by sme nemali považovať za nejakú daň, ktorú zaplatí spotrebiteľ, alebo e, daň, ktorý musia, ktorú musia zaplatiť e, výrobcovia a vývozcovia materiálu, ale mali by sme to vidieť ako nejakú formulku, e, ktorá e, umožňuje a dáva spotrebiteľovi práva, spotrebiteľské práva, práva na kopírovanie a na výmenu týchto údajov vtedy, keď zaplatil tú odmenu, ktorú umelec požaduje. Takže to sú vlastne také tri pracovné body, tri pracovné roviny. Samozrejme, ja zoberiem do úvahy odporúčania pána Vitorína, pretože v podstate je to reakcia na jeho správu. A mm, ohľadom niektorých vecí, ktoré navrhuje, tak sa môžeme rozhodnúť, či to príjmeme alebo nie. Napríklad, či si ponecháme ten model súkromnej kópie, alebo ako túto kópiu e, máme chápať a definovať u veľkopredajcu, veľkoobchodníka, maloobchodníka, e, kupujúceho a tak ďalej. Takisto aj použitie. Viete, že v mnohých členských štátoch je časť súkromného kopírovania, ktoré slúži k rozširovaniu a k vysielaniu e, aj na organizáciu povedzme nejakých festivalov alebo predstavení. Zo strany spotrebiteľov je naozaj silný dopyt po tom, aby e, bola transparentnosť v používaní. A toto je línia, v ktorej by sme mali rozmýšľať, ako riadiť a kontrolovať použitie e, tých peňazí, ktoré boli vybrané za súkromné kopírovanie. Čiže toto by bolo na úvod všetko, teda na úvod k tejto správe. No a aby sme obohatili našu reflexiu a naše diskusie, navrhujem, aby sme mali hearing 16. alebo 17. septembra Zatiaľ toto vypočutie, tento hearing e, sa nenachádza v zozname vypočutí e, na rok 2013. Takže ešte stále musíme získať povolenie koordinátorov a predsedov. Ale urobím všetko preto, aby sme tu na výbore mohli diskutovať so zúčastnenými stranami v tejto téme, pretože je tu veľmi protirečivá diskusia, na ktoré sa zúčastňujú diskus, um, umelci, dovozcovia, výrobcovia, um, ktorí sú um, ktorí uh, sú členmi rôznych asociácií a takisto aj spotrebitelia, ktorí majú kritický postoj k tejto téme. Uh, Čiže mali by sme e, tu dať na stôl všetky kritiky, ktorých predmetom je súkromná kópia, súkromné kompírovanie, aby sme mohli prelomiť tento blúdny kruh a ponúknuť taký model financovania, ktorý bude originálny. 18. E, septembra pošla moju správu na preklad Potom budeme mať prezentáciu návrhu správy 14. oktobra a 18. E, oktobra je mm, termín e, a potom 5. novembra je termín pre predkladanie pozmeňovacích návrhov a ďalej sa bude e, o tom hlasovať na januárovej plenárke, tak konečné hlasovanie. Som k vám v dispozícii a rada si vypočujem vaše pripomienky. Očakávam od vás mnoho, e, najmä v septembri, aby sme urobili pokrok v tejto téme. Z môjho pohľadu je to veľmi dôležitá téma. My by sme si mali vyhradiť čas nad tým porozmýšľať, pretože je to jeden z dôležitých spôsobov financovania umeleckej tvorby a kultúry. Ďakujem. E, ďakujem pekne, kolegyňa Kastex. E, najskôr kolegyňa Ekstrém a potom ďalší kolega. A kolega Engström. E, ďakujem pekne. Ako som povedal na poslednom vypočutí, keď tu bol pán Torino, Myslím si, že na, teda tie podnety pána Vitorina idú správnym smerom, ale nie idú dostatočne ďaleko. Systém e, poplatkov a kopírovanie ten patrí do minulého storočia, to by sme sa mali postupne zbavovať. Celé má svoj pôvod e, v 80, 70. a 80. rokoch minulého storočia po veľkom, veľkých lobistických tlakoch e, rôznych predstaviteľov odvetvia kopírovacieho tom čase to boli kazetové, e, kazety teda na hudbu a na video. A ak si spomeniete, e, v tom čase bol ten veľký slogan domáce nahrávanie zabíjajú hudbu. To mali pocit ľudia kvôli kazetovým nahrávačom. Mali pocit, že hudba vymrie v civilizovanom svete. A že to bol spôsob, ako riešiť e, ten problém. Podobné sa to stalo aj v prípade videonahrávania. Známa citácia vedúceho alebo vedúceho predstaviteľa americkej organizácie. E, videonahrávanie znamená pre nahrávací priemysel to, čo je bostonský zabijak pre ženu, ktorá je doma sama. Taký to bol pocit v tom čase a takto sa domnievali zákonodárci, že z dôvodu novej technológie nepríde k produkovaniu nových filmov, že zahynie produkovanie novej hudby pretože všetko zanikalo. To bol dôvod. Spätne, keď sa pozrieme, tak môžeme povedať, že k tomu nedošlo. A že dokonca ani v Spojenom kráľovstve sa to nestalo, ktoré nemá žiadne poplatky za kopírovanie. Vlastne Spojené kráľovstvo je podľa mňa tou najúspešnejšou krajinou Európskej únie, keď ide tak o filmovú produkciu, výrobu filmov, ako aj hudobnú produkciu. Takže nemôžeme povedať, že z dôvodu tých poplatkov na kopírovanie E, sa nám podarilo zachrániť e, film a filmový priemysel, hudobný priemysel. Môžem povedať, že to bola panická reakcia v 70. 80. rokoch, ktorá nebola potrebná. Každopádne, keď boli v 70. a 80. rokoch nakoniec zavedené tie poplatky, tak boli pomerne zmysluplné v porovnaní s tým, e, čo sa deje teraz, pretože to boli poplatky na hudobné kazetové prehrávače, ktoré sa dali použiť len na nahrávanie hudby z rádia, z LPčiek priateľov a tie videokazety sa dali použiť naozaj len na nahrávanie filmov, ktoré ste pravdepodobne zliadli už aj v televízii. Dnes je situácia úplne rozdielna. V mnohých členských krajinách, vrátane mojej vlastnej krajiny, mobilné telefóny sú používané a nie je to vec, ktorú môžete použiť len na sledovanie filmov alebo na počúvanie hudby. Práve opačne, to sú tie sekundárne spôsoby využitia. Ja využívam telefón na to, aby som telefonoval, aby som zasielal krátke správy textové. Poplatky v mnohých členských krajinách, avšak nie e, všetkých. Pokiaľ ide o tie hardisky, ak kúpite veľký hardisk, tak musíte e, zaplatiť, teda disky, tak musíte zaplatiť poplatky všetky na Madone a komukoľvek keď ja kúpim nejaký disk, tak je to väčšinou na zálohovanie, ale väčšinou je to aj na ukladanie rodinných filmov, ktoré berú strašne veľa miesta. Nie je vôbec žiadny dôvod, prečo by som ja mal uhrádzať Madone nejaký poplatok za to, že chcem filmovať rodinu to, čo bolo možno istým spôsobom ako primeraný systém v 80. 80. rokoch sa úplne vymkol spod kontroly, deformuje to vnútorný trh a naozaj je to e, poškodzujúce pre vnútorný trh. Takisto to spôsobuje eróziu podpory pre ochranu autorských práv, lebo ja nie som jediný občan tejto únie, ktorý má E, pocit, že je naozaj neuveriteľne divné, že ja mám platiť, mať nejaké poplatky za to, že si chcem uchovávať nahrávky rodinných udalostí. Jednoducho to nie je zmysluplný systém. Ukončíme ho. Aby som teraz e, nevyzneval tak zle, e, tak tie poplatky z cd a dvd na nich mi tak veľmi nezáleží, pretože tak cd ako aj dvd to je stará technológia, ktorá patrí do minulého storočia tie by tak či tak mali už dobehnúť z dôvodov environmentálnych a nič iného. Nie je dôvod, prečo by sme mali tlačiť veci na plastových nosičoch, eh, ktoré sú potom zahazované, keď sú veľmi vhodné médiá pamäťové, ktoré sa dajú opakovane používať. No, takže ja nebudem proti nejakému zmysluplnému systému, ktorý sa bude vzťahovať na CD, DVD, lebo tak či tak eh, smerujú ku koncu ale rozšírenie na nové zariadenia, na nové typy pamäťových médií, tak by som povedal, že nie, to nie je ten hodný čas a vnútorný trh a všetci európsky spotrebitelia by boli naozaj radi, keby sme takéto niečo spravili. Ďakujem pekne. Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ten, prvé, ten prvý príspevok, ako aj úvod spravodajkyne, poukazujú na to, ako napínavý tento systém je v podstate a môžem len podporiť to, čo povedala kolegyňa Castex, aby sme si dali čas na vypočutie, e, na ktoré pozveme aj tie jednotlivé zainteresované strany. E, nie som ešte tak ďaleko ako kolega Christian Engström, aby som sa vyjadrila, že privátne kopírovanie a celý ten systém poplatkov je zastaralý ešte sa chcem poďakovať ešte raz teda pani Kastexovej, že e, načrtla tie tri úrovne riešenia a že nám tak umožnila vniesť štruktúru do tejto rozpravy. Správne ste poukázali na tie jednotlivé záujmy, ktoré treba si uvedomovať pri tomto. Nejde tu len o tie milióny užívateľov v sieti, ktorým musíme ponúknuť e, nové riešenia. Ide aj o tú ďalšiu otázku, ako tu vytvoríme priestor na to, aby tí kreatívni, aby tí umelci, aby tí tvorcovia, aby dostali odmenu za ten ich kreatívny vstup na tie kreatívne veci. A ja nemám zatiaľ riešenie pre takúto situáciu a preto ja chcem aj poprosiť, aby aj v rámci rozpravy, ako aj v rámci širšej diskusie sme ešte raz sa vrátili k tejto téme. E, s kolegom Engstromom súvis, súhlasím, pokiaľ ide o tú koncepciu privátneho kopírovania za privátne kopírovania za nie nejaké poplatky, to je podľa mňa úplne prehnané, to naozaj nepôjde. Ty si to pekne uh, ilustroval, kolega, keď si vravil 70. 80. roky, samozrejme to bolo to obdobie, uh, kedy tá, tá, tá koncepcia sa odviela od tých existujúcich technológií. Nebolo to len lobistické skupiny, ale išlo to o nejaké praktické postupy, praktické pravidlá, ktoré by umožnili e, participovať tým umelcom na nejakých ziskoch, ale v časoch cloud computingu myslím si, že dnes e, máme aj tú správu. E, ja som teraz prišla pred chvíľou z výboru ITRE, kde sme hovorili hodinu o cloud computingu. Tam sa stáva v tomto kontexte všetko tak povediac nadbytočným. Napriek tomu sa domnievam, že musíme diskutovať o tom, ako by sme mohli ako by sme mohli nastaviť e, to zdanenie, ak som správne pochopila, pretlmočený výraz, e, že naozaj musíme dať do rovnováhy tie záujmy, aby tí, ktorí tvoria ten obsah, ktorí sú kreatívci, ktorí dávajú obsah na, na net, aby nevyšli na mizinu, e, pretože nejakým spôsobom sa im nedostanú späť tie peniaze za ich tvorbu. Musíme teda aj tento kreatívny priemysel alebo odvetvie ochraňovať keď hovoríte o vypracovaní nejakého nového modelu zhodnocovania alebo obmedomenovania, ak máte, pani Kastex, nejaké zaujímavé podnety, tak treba sa o tom rozprávať. A V rámci tej rozprávy musíme rozlišovať e, medzi situáciami, kedy mladí ľudia napríklad, e, ktorí fungujú na internete a ktorí si stiahujú nejaké kópie a ktorých sa s ňou chcú o ne podeliť s priateľmi, aby neboli nejakým spôsobom postihovaní, penalizovaní, tak to nemôže byť. E, ale sú tu samozrejme aj E, ľudia, ktorí sa chcú viesť zadarmo, tak povediať, ktorí využívajú tvorivý potenciál ostatných, ktorí tam dávajú. A, a potom sú tu ešte tí, ktorí sú na tom zločinecky, do toho zločinecky zapojení a pred nimi treba chrániť. Teším sa na tú rozpravu, myslím si, že túto je požadovaná Európa. Myslím si aj, ako to bolo v prípade e, tých odvodov, alebo teda tých poplatkov, ktoré súviseli s tými zariadeniami, tak e, tam to bolo rozmanité v závislosti jednotlivých krajín, každá to robila ináč. E, my sa musíme pozrieť na to, ako budeme riešiť to v tejto situácii, ale hlavne sa musíme touto vecou zaoberať. Je tu istá šedá zóna a členské štáty e, majú mať priestor na reakciu. Ďakujem za úvod, teším sa na ďalšiu diskusiu a aj ja počas, ja počas letného obdobia budem sa snažiť prísť nejakými kreatívnymi vstupmi a dúfam, že potom sa to dostane do tej širšej diskusie po lete. E, ďakujem pekne, ďakujem Angelika Nibler, kolega Stojanov. Благодаря, господин председателю. Ďakujem, pán predseda. Teraz hovoríme, keď hovoríme o peniazoch, tak komisia, komisiu to veľmi zaujíma. A teda výbor sa o to veľmi zaujíma a, a členové sa hlásia k slovu Nemôžem povedať, že úplne súhlasím s tým obviňovaním, ktorý je spojený s prístupom k informáciám. Viete, eh, informácia je len je pravdivou menou demokracie a to je základ demokracie. Čiže ak budeme dávať trestný charakter výmene informácií, toto je veľmi citlivá záležitosť. Úplne súhlasím eh, s tým, že tie zavedené dane to je vec minulosti a eh, v bulharskej legislatíve eh, sú také návrhy a potom tie zozbierané dane by mali ísť do fondov na podporu bulharskej kultúry, nie na podporu práv duševného vlastníctva alebo porušených práv duševného vlastníctva. Ale nikdy som nepočul, že e, tento fond sa využil na podporu rozširovania kultúry alebo na kompenzáciu um, a odškodňovanie porušených um, práv autorských práv. E, zdá sa, že tie peniaze sa nesprávne využívajú. Toto je nesprávny systém a um, tento systém mal byť nahradený iným systémom, aspoň v mojej krajine. E, pani spravodajkyňa e, má pred sebou veľmi vážnu výzvu, pretože nikto si nemôže predstaviť nový systém a novú generáciu systému. Toto je nový, um, nový svet v um, duševnom vlastníctve. Čiže toto je naozaj veľmi ťažká téma a želám vám veľa úspechov, pretože ste na nezmapovaném území. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Maštalka. Ďakujem, pane predseda, ja som nechcel predlžovať. Ďakujem, pán predseda. Nechcel som predlžovať našu diskusiu, ale toto je veľmi zaujímavá téma. Začnem citátom Lorenza de Medici, ktorý povedal Michelangelovi, nehovoríme o peniazoch, ale o výsledku. Na tomto príklade Michelangela a Davida môžeme ukázať to, že na piaca de Signori sa nachádza na kde sa nachádza kópia a ne, nepozeráme sa na originál, ktorý je v galerii. A neviem, kto e, v tomto období má právo na to, e, aby mu niekto platil za použitie symbolu, ktorým David sa stal. Keby som bol Madonna, teda tá spevačka, tak určite by som sa poradil a nechal by som si zaplatiť za tú reklamu vrátanie Veľkej Británie a iných štátov, pretože Madonna do toho vložila talent a úsilie a za to zaplatí. Je škoda, že nemôžeme zaplatiť Bachovi, Beethovenovi a Michelangelovi. Hovorili sme tu o nosičoch dnes hovoríme len o cd alebo o fleškách. Ale do módy prichádzajú aj tie klasické LP platne, ktoré si tiež bude vyžadovať našu pozornosť, pretože móda so sebou nesie vždy určenie pravidiel a aby sme e, neprišli o to hlavné, a to autorské práva. Som za voľný prístup, ktorý by mal mať užívateľ k týmto dielam. Samozrejme, mala by tam byť primeraná cena, aby e, sme zaplatili e, tým, ktorí sú autory. Myslím si, že som za to, aby sme mali hearing, vypočutie, aby sme sa stretli s oboma stranami, aby sme si vyjasnili, ako v jednotlivých krajinách sa rôzne chápe to, či máme platiť za 9. symfóniu Beethovena alebo za Madonu. Danke, ich habe mich selbst auch nochmal auf die Rednerliste gesetzt. Ich will... Ďakujem pekne, ja som sa ešte doplnil do zoznamu ročníkov, keď hovoríme o tom otvorenom vypočutí, lebo potrebujeme takúto tému takto riešiť E, druhá poznámka z mojej strany. E, ako sa to tak vyvíja, tak to každopádne bude viesť k značným deformáciám vnútorného trhu. Máme úplne rozdielne spôsoby, ako na národnej úrovni e, budeme uvalovať takéto poplatky kvantitatívne ako aj kvalitatívne a takisto aj z pohľadu toho, na čo sa to bude uplatňovať a vzťahovať. A to na vnútornom trhu, kde stále viac a viac rastie obchod s tovarmi cez digitálne kanály, tak to bude ďalší problém a tam budeme potrebovať vyššiu mieru spoločného postupu. A jeden z tých hlavných cieľov e, nejaké legislatívy v tejto oblasti musí byť práve nájsť e, tú kritickú masu takej spoločnosti, spoločnej, spoločnej teda veci, pokiaľ ide o tento postup a pokiaľ ide o vyhnutie sa nejakým deformáciám na vnútornom trhu. Toľko z mojej strany, pani Kastex, nakoniec, nech sa páči. Merci. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, drahí kolegovia. Um, ja som mala, ak som vôbec mala tú predstavu, že toto je ľahká téma, tak vy ste mi ju určite, túto ilúziu zobrali. Dúfam, že sa nám podarí napredovať, ale zároveň si uvedomujem, že je to téma, ktorá vzbudzuje konflikty a bude veľmi ťažké, aby sme dosiahli kompromisy a súhlasné stanoviska. Čiže musíme nad tým v pokoji porozmýšľať. Pani Nibler, vy ste veľmi správne povedali, že keď hovoríme o kopiách a o novom použití diela, tak sú tu alternatívy. My povolujeme alebo zakazujeme a ak povolujeme, tak potom tam musí byť nejaká kompenzácia. A ak zakazujeme, tak potom e, sa, tu ten zákaz musí sprevádzať aj sankcia. Musíme opustiť tieto, túto alternatívu buď, buď. No a podľa mňa na to, aby sme opustili tú logiku sankcií, uh, ja oprednostňujem, aby sme povolovali a našli spôsob, akým e, používateľ zaplatí e, pri, pri nejaký poplatok, vďaka ktorému bude môcť dielo kopírovať. Christian e, hovoril o 19. storočí a hovoril teda v súvislosti s súkromnou kópiou. Um, ale viete, súkromná kópia je téma druhej polovice 20. storočia. Ja si uh, nemyslím, že by sme mali uh, ísť až do našej ďalekej histórie, pretože um, autorské správa, práva sprevádzajú technologický rozvoj technologické vynálezy, vďaka ktorému môžeme ľahko kopírovať. A teraz vďaka digitálnej oblasti máme čoraz viac dôrehodnejšie kópie originálneho diela. Čiže ja nechcem byť nemoderná. A otázka kópie je úplne moderná. Existuje teraz mnoho nosičov, na ktoré môžeme ukladať naše kópie, a to na základe práva originálneho diela, ktoré sme si kúpili. A myslím si, že táto, práve táto možnosť kópie je ďalšou hodnotou. E, viete, e, nikto by netelefonoval, keby jeden hovor sa 800 eur a e, keby sme mali e, telefón len na e, hovory, bolo by to oveľa drahšie. Čiže vďaka novým nosičom môžeme ukladať tieto diela a tento obsah potom využívať a mať k nemu prístup. Práve vďaka tomu sú tieto nosiče drahé. Takže Myslím si, že by sme mali viesť tieto úvahy o hodnote, ktorú dostáva tvorba. Nám najmä povedzme hudobná tvorba, vďaka technológii, e, ktorá sa zdokonaluje hlavne preto, aby sa na ne mohli kopírovať diela. Čiže myslím si, že toto nie je zastarané. V každom prípade by sme mali viesť túto reflexiu, mali by sme o tom rozmýšľať a rozmýšľať o využití časti súkromného kopírovania, nám, najmä preto, aby sme podporovali kultúru, aj bulharskú kultúru. Podľa mňa je to chválihodné. Tu vo Francúzsku používame časť eh, súkromného kopírovania na to, nie len na to, aby sme rozširovali len francúzsku kultúru, lebo eh, tie festivály, ktoré sú tu financované, tam môžete vidieť eh, rôzne typy kultúry, ktoré sa tu teda prezentujú. A jedna vec je jasná že ak jeden deň toho súkromného kopírovania, ktorá slúži na e, distribúciu, na rozširovanie, na festivaly, keby toto zaniklo, tak potom desiatky festivalov e, by zanikli a to by, malo by to ďaleko siahle ekonomické následky, straty zamestnanských miest a tak ďalej. E, čiže naozaj by sme mali zhodnotiť túto dimenziu a mať to stále na mysli. Samozrejme, súhlasím s tým, čo povedal pán Maštalka ohľadom práv a odmien a práve toto by malo viesť naše uvažovanie. Ako umelci a kultúrni tvorcovia, e, ako ich odmeňovať a ako im zaručiť e, dôstojnú odmenu a e, Mali by sme zaručiť čo najmenej rozdielov a rozporov na jednotnom trhu. To je podstatné. Takže máme e, na stole mnoho práce. Ja počas leta e, budem viesť isté rozhovory, hlavne na letných festivaloch, aby som sa pokúsila e, podporiť moje argumenty jednak z jednej a potom aj z druhej strany. Tak ďakujem a vidíme sa v septembri. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Tým končím tento bod. Pri koordinátoroch budeme ešte rieči, riešiť hearing, ale myslím, že ste všetci za to vypočutie. Takže uvidíme. Teraz bod 28, správa kolegu Maštalku, nech sa páči, k bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov. Ďakujem, pán predseda. Ja som nepochopil, pán predseda, že mám slovo. Tak ste sa pozerali, že mi to nebolo jasné. Veľmi krátko. Návrh tohto nariadenia rady o bezpečnosti spotrebných výrobkoch a o zrušení smernice 87.0357 a 201.95 Európskeho spoločenstva je súčasťou balíčka o bezpečnosti výrobkov a dozoru na, trho, na trhu. Na trhom je to nariadenie o dozore viacročný akčný plán. Cieľom je doplniť nariadenie o právny rámec pre bezpečnosť potrebných výrobkov a ich uvádzanie na trh, pokiaľ ide o vyrobené nepotravinárske výrobky s výnimkou niektorých produktov, ako sú starožitnosti. Navrhovaný text požaduje, aby spotrebné výrobky boli v úvodzovkách bezpečné tým, že by vznikli určité povinnosti pre hospodárske subjekty. Sú tam ustanovenia na vytváranie noriem pre všeobecnú bezpečnosť. Komisia navrhuje právny základ, článok 114 E, fungovanie a vytvorenie vnútorného trhu. Podľa mňa aj nariadenie vhodným právnym nástrojom. Bude zavedená rovnaká úroveň bezpečnosti vo všetkých krajinách EÚ, pretože budú spoločné kritéria. Po prvé, ochrana bezpečnosti spotrebiteľa. To znamená, že tovar a služby, ktoré podliehajú, musia splňať požiadavky, že pri použití a za normálnych či predvídateľných podmienok nebudú ohrozovať bezpečnosť spotrebiteľa Myslím si, že je to jedna z prioritných zásad európskej e, politiky ochrany spotrebiteľa od roku 75 od predbežného programu. Po druhé, text vychádza zo všeobecnej zásady, že všetky nepod nepotrenárske výrobky musia byť v prípade, že sa s nimi obchoduje alebo sa umáž, uvádzajú na trh, že musia byť vtedy bezpečné. E, ďalšie podrobnosti sa vzťahujú len na tie subjekty, pre ktoré nepratí ja, povinnosti v, v predpisoch pre konkrétne výrobkové odvetvie. Čo navrhuje komisia? Komisia navrhuje jasné väzby s odvetvovými právnymi predpismi a zjednodušenie pravidel pre normy. Návrh, ktorý budeme preberať, určuje základné povinnosti pre hospodárske subjekty, pre dovozcov, distribútorov zapojených do reťazca, e, pokiaľ pre nich neplatia iné predpisy. Funkcia je jasná, týka sa to situácií, ktoré nie sú odvetvovo upravované, regulované a Návrh požaduje od hospodárskych subjektov, aby dokázali určiť tie subjekty, ktoré im výrobok dodali a tie, ktoré výrobok e, dodali subjekty sami. Sú tam opatrenia, ktoré za, zavádzajú ekonomický, elektronický systém dohliadateľnosti, alebo sa subjekty k nemu musia pripojiť Aké mám konkrétne pripomienky v pozmenujúcich návrhoch? V článku 3 navrhujem zmenu definície na negatívne vymedzenie, nebezpečný výrobok 4 a e, tam som doplnil slova v súlade s podmienkami, ktoré toto stanov, e, nariadenie e, ďalej stanoví nižšie, pretože koncepcia bezpečnosti nemusí byť v súlade s odvečovými predpismi. Potom zmena v článku 6, spresnenie, kto sa považuje za osobu, za spotrebiteľa, ktorý je zraniteľný. Článok 7, to je tiež veľmi do, dôležité, túto časť navrhujem vypustiť. Článok 13 navrhujem vymazať tento článok je, sú to výnimky, potom článok 20, tam navrhujem inú ročnú dobu. V texte je, pripomínam dôležitý aspekt, ktorý v návrhu chýba, a to je zásada predbežnej opatrnosti. Všetky moje návrhy sú vyjadrené v tom, ako som ich podal a pozmeňujúci návrh je možné podať k dátumu 29. september 2013 Eh, pardon, august, 23. Au, do 13. hodiny, ale vy to iste ešte zdôraznite, teda ten september zdôraznite. Ďakujem. Chce sa niekto prihlásiť? O slovo zdá sa, že nie. Takže že 29.8. pozmeňujúce návrhy pri nadpise tejto smernice myslím si, že je tam veľa delegovaných aktov. Mohli by ste sa presne na to pozrieť, že aký je tento rozsah týchto delegovaných aktoch. Nie, že by tu komisia potom musela všetko mať v komitológii a potom by tam bol, nebola dostatočná parlamentná kontrola. Pani Lichtenbergerová, áno, chcela som to len potvrdiť a zdôrazniť, čo ste teraz povedali. Práve vo výbore pre dopravu máme takýto materiál, ktorý hovorí o malých e, problémoch v leteckej doprave a vyzerá to tak, že komisia ako keby sa o toto snažila, takže by sme tu mohli robiť len nejaké referencie k, k, k článkom a potom inak len mlčali. Toto nie je legislatíva, áno, pán Maštolka? Pán predseda, ako viete, aj v ostatných prípadoch som veľmi obozretný, pokiaľ ide o delegované akty pre komisiu takže sa budem snažiť aj v tomto prípade postrážiť delegované akty. Áno, tento výbor už má e, tradíciu reštriktívneho zaobchádzania s delegovaným akty. Takže 29. august pozmenujúce návrhy. Teraz končím verejné rokovanie. Jedna minúta preruším, aby sme vypli kameru a potom budeme pokračovať v neverejnom rokovaní.